wir nehmen unsere beratungen wieder auf und ich begrüße sie sehr herzlich zur sitzung Dovolte, aby som vás srdečne privítala vo výbore pre kontrolu rozpočtu a všetkým tým kolegom, ktorým sa im podarilo e, prísť do Bruselu napriek tomu, že je štrajk e, vlakov a železníc. Mne to trvalo tiež a pol hodiny a nakoniec som nejako prišla pretože ešte som e, za sebou mali e, asistenta jedného kolegu, takže všetci tí, ktorí prišli lietadlom, tí sú tí, tí, čo chceli prísť autom, tak e, tí tiež majú problémy, pretože kvôli strachu železnic je aj diálnica za, zaplnená autami. Takže dnes vítam pani podpredsedničku komisie, pani Georgievu. Vítajte u nás. A vítam vám, vás, e, vítam, vítam teda pani podpredsedničku komisie. Chcela by som takisto e, pozdraviť aj pána e, ktorý, Lazaru, ktorý je spravodajcom pre, z, z, z súdneho dvoru. Neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy k programu na dnešný deň, takže je to týmto pádom prijaté. Bolo to k dispozícii na internete. A týmto sme prišli prešli k bodu 3 dnešného programu. A pani podpredsednička nám zaslala určité dôležité dokumenty a potom ešte ďalší dokument. A je to vlastne, ide o správu za komisiu za rok 2014 a ide o absolutória a týkajú sa aj auditu a uvidíme aj na, čakáme aj na správu kolegia. Okrem toho sme mali k dispozícii aj správu k rozpočtu za rok 2014. Tomuto všetkému má vystúpiť pani podpredsednička, takže e, nech dávam vám slovo, aby ste predstavili tieto dokumenty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení poslanci, pán Lazaru, člen dvora, účtovného dvora. A ja som tu aj s mojimi kolegami, aby som teda predstavila štyri správy komisie, ktoré poskytujú dôležité informácie, ktoré sa týkajú toho, ako chceme zabezpečiť eh, dobré finančné hospodárenie eh, s európskym rozpočtom, tak ako ste už uviedla eh, vo svojom úvode. Toto je Ehm, celkový obraz pozostáva zo štyroch blokov. Prvá je správa, no, follow-up správa, ktorá poskytuje celkový prehľad o tom, ako my v komisii sme pokračovali v dodržiavaní e, všetkých požiadaviek, ktoré nám na nás uskutočnil parlament e, počas e, procesu udelovania absolutória z roku 2013. Potom ďal, druhá časť sa týka samotného rozpočtu a opravných opatrení, ktoré boli prijaté v roku 2013, aby sa prijal rozpočet. A tretie je správa syntetická, to je zhrnutie výročnej činnosti za rok 2014 a práve pre, za túto správu má komisia zodpovednosť, politickú zodpovednosť v prípade správy rozpočtu a napokon posledná časť e, auditorské služby. Je tu aj generálny riaditeľ sa mnou, tiež e, poskytuje prehľad do všetkých auditov za rok 2014. Ja budem stručná a potom radšej sa sústredím na vaše otázky a budeme sa snažiť na ne zodpovedať. E, máme tu aj pána Manfreda Krafta, ako aj pána Táveru. Som spomenula, oni sú tu na to, aby odpovedali akékoľvek vaše detailné odborné otázky, ktoré by ste mali vo svojom úvode by som sa chcela sústrediť na to, ako všetky tieto správy zapadajú do toho, čo sme si predsázali v rámci nášho mandátu, e, že sa máme sústrediť teda na výsledky a Naša stratégia vlastne pozostáva z dvoch častí posilnenie eh, súladu s legislatívou a posilnenie eh, našho, našej výkonnosti. Pokiaľ ide o compliance, teda súladu, eh, my sa snažíme naďalej hľadať možnosti, ako znížiť riziko určitých udalostí. Ako viete, 80 nášho rozpočtu implementujú samotné členské štáty. To znamená, že naša pozornosť sa stále viac a viac e, sústreduje na to, ako spolupracujeme s členskými štátmi, pri tom, ako oni berú do úvahy alebo preberajú svoju zodpovednosť. No, teší ma, že tiež ste sa rozhodli, že vlastne pozvete do vašho výboru aj určitých zástupcov národných parlamentov v rámci tohto ročného procesu udelovania absolutória. To ide presne e, tým smerom, po ktorom sme volali, že treba viac zapojiť členské štáty a treba zvýšiť e, informovanosť na všetkých úrovniach, to znamená aj na úrovniach členských štátov o problémoch otázkach. E, minulý týždeň sa vysvetlovalo v jednotlivých DG, ako vlastne e, oni dodržiavajú kontrolné systémy, finančné systémy, alebo či už to je zo strany členov komisie alebo členských štátov. A my samozrejme máme aj našich auditorov, vrátane našej internej auditorskej služby, máme aj e, kontrolné orgány v členských štátoch, a tie všetci majú svoju úlohu a musím zdôrazniť, že my zvyšujeme naše eh, zapojenie v národnými kontrolnými orgánmi v členských štátoch práve preto, lebo chceme zvýšiť eh, eh, osvetu o našich činnostiach práve tam. Ďalej, v, niektorých správach generálne riaditeľia vyjadrili určité výhrady Ehm, že niektoré otázky si vyžadujú eh, koncentrovanejšiu pozornosť a tieto výhrady eh, znamenať, eh, že teda naše ehm, snahy o dobré hospodárne hospodárenie spôsobia a všetko je to vlastne aj v tom zhrnutí, či e, v tom sumáre, ale možno, že sa zvýšil počet výhrad, ale vlastne e, suma prostriedkov, ktoré boli um, ako vystavené riziku, tie sa, tá sa znižila. To znamená, že to je dobré znamenie. A pokiaľ ide o syntetickú správu a konsolidovaný rozpočet, to je niečo, čo, čo ste žiadali a teraz e, je to už predstavované medzi zhruba asi 3,6 až 5,5 miliardy eur. Čiže čo sa dá robiť z hľadiska zlepšenia správy, a vlastne sa to vyskytuje aj v našich štyroch správach. E, Máme tu viaceré aktivity či opatrenia. Jedna vec je ísť smerom v, e, s jedným, jedným auditorsk- jednej siete auditu, potom poskytovať a lepšie využívať informácie ze strany členských štátov, ďalšie takisto e, viac využívať národné vyhlásenia, aj zo strany členských štátov viac zodpovedností z hľadiska toho, ako využívajú oni európsky rozpočet a v neposlednom rade Ďalšia vec, ktorá je dôležitá pre dvor auditorov, to aj pre vás, aj pre nás v komisii, je presadzovať ďalšie zjednodušovanie, monitorovanie, zjednodušovanie. Sme sa zaviazali k tomu, že už v roku 2014 a 2020 síce, ale ešte stále skúmajú, čo ešte by sa dalo robiť a samozrejme budeme mať aj dobe pres, e, e, revíziu med MFF, viacročného finančného rámca a Takisto sme mali možnosť e, preskúmať niektoré otázky v ďalšej revízii finančného nariadenia. A určité detaily nájdete aj od toho hľadiska toho, aké kroky sme podnikli. A správa o interného auditu je veľmi dôležitým zdrojom informácií chcela by som zdôrazniť, že čo to pre nás robí, a že sa, to, že sa sústredí na tzv. vyhodnocovanie tých medzier, aby sa identifikovali riziká, ktoré by mohli viesť k nesprávnemu používaniu európskych peňazí, osobitne vo vzťahu k nesprávnemu výkladu legislatívy Takže je treba riešiť tieto rizika ešte v úvodnom štádiu, to znamená, prevencia je vždy lepšia než liečba a napríklad v prípade európskych štrukturálnych a investičných fondov auditorská služba e, uzavrela, že legislatíva je vždy je príliš komplexná a nie je okamžite pochopiteľná a potom to viedlo k problémov z výkladu e, legislatívy a tým pádom vznikali chyby auditori uznali, e, že tu je e, úsilie príslušných riaditeľov z DG, ale tiež poukázali na to, že stále sú tu ešte veľké výzvy, ako napríklad e, zahrnutie opatrení viacročného finančného rázca aj do auditorských služieb. A tu sa vlastne auditorské služby vlastne poskytujú ten nezávislý pohľad tak, aby sa veci diali správne už hneď od začiatku. A tieto audity sa vykonávali vlastne aj v všetkých možných e, oblastiach, ktoré, mali, e, ktoré, ktoré používali prostriedky a aj pán podpredseda Fran Stevenman sa bude takisto v budúcnosti venovať práve otázke preventívnych auditov. A my samozrejme, že musíme naďalej zlepšovať aj našu schopnosť, tú korekčnú schopnosť naprávať chyby a v, rámci, chyby a v rámci tejto korektívnej e, schopnosti ehm, sme pripravili aj korekt, opravný rozpočet, ale chcela by som zdôrazniť, že v, za posledných 6 rokov e, priemerný počet eh, korekcií bol 30 miliardy eur za rok, to je výrazné, to predstavuje 2,4 e, priemerných e, rozpočtových platieb za rok. To znamená, že my vlastne už znižujeme e, počet chýb práve tým, že pôsobíme preventívne E, e, aby sa chyby nevznikali. Takisto sa snažíme dať do úvahy aj tie časový rozdiel medzi identifikáciou e, chýb a korekciou chýb v rámci týchto viadočných finančných programov. Viete, že to je téma, ktorú by sme chceli ďalej presadzovať v komisii Takže hovorila som už dosť veľa o súlade s legislatívou, ale v podstate výsledok je, že čo dosiahneme nakoniec, čo priniesie rozpočet, čo priniesie pre občanov, to je to najdôležitejšie. My sme sa vlastne sústredili na výsledky a výkony, že by to mali byť prioritou za najbližších 5 rokov pre komisii pre komisiu a mali sme úspešnú konferenciu, ktorá, ktorej sa zúčastnili pracovníci komisie spolu s vonkanšími expertami, s poslancami parlamentu a členmi Európskeho dvora auditorov. A tam sme dospeli k záveru, že sa sústrediť sa na výkon, ten to musí byť e, systematický prístup počas dlhého obdobia, tak aby sme mohli dosiahnuť výsledky, o ktoré nám ide. Musí to byť prioritou pre všetkých, pre nás, ale aj pre členské štáty, pre dvor auditorov, pre parlament, pre radu. My musíme byť realistickí v tom, že zmena myslenia smerom k sústredenie sa na výkonnosť a na výkon, to tiež trvá svoj čas a nie je to také jednoduché um, len tak uh, zmeniť ukazovatele výkonnosti kdekoľvek tak aby nám eh, mohli poskytnúť úplný obraz. To znamená, že keď eh, dáte jedno euro eh, boj proti nezamestnanosti v, nie, v meste v, niekde v Európe, že si myslíte, že kto, tento postup vlastne bude pôsobiť všade v EÚ. Celkom takto to nefunguje, lebo vložené prostriedky a prinesený výsledok, ten nie vždy je rovnaký a tiež sa mení aj v čase. Takisto pokiaľ ide o tých, ktorí to už robia, a je dôležité dívať sa na to, ako to robia a čo fungovalo a čo nefungovalo. A takže bolo by treba zahrnúť tieto ponaučenia aj do práce komisie. Ďalej treba byť ús- e, trpezlivý, pretože zmena si vyžaduje čas e, a treba vedieť presne, že ustanoviť si, kde sú tie milníky sledovania toho, že či sa tá zmena deje správnym smerom a takisto pripravíme potom aj správu o prijatých opatreniach. Ešte v tej správe syntetickej správe sú všetky informácie, ktoré sa týkajú výročnej činnosti, ako aj e, opatrení z prijatých v súvislosti s udelenia absolutéria z roku 2013. Takže pokiaľ ide o budúcnosť, toto bude v jadre našej pozornosti. A čo, pokiaľ ide o tieto ukazovatele, spolu s výborom pre kontrolu rozpočtu a rozpočtovým výborom sme sa stretli a videli sme v diskusii, že sú tu rôzne výklady, interpretácie z hľadiska toho, čo to je a ako sa to dá merať. Čiže musíme vlastne dospieť k rovnakému stanovisku aj v tejto oblasti. Otázka, ako to merať a ako to najlepšie merať, či sa to vôbec merať dá E, Isté je to potom na báze dôkazov, ale ako získame dôkazy, za aké náklady a ako sa to prejaví cez v jednotlivých disciplínach. My v komisii čoskoro budeme mať dispozícii pravidelné stretnutia komisárov, ktoré sa sústreďuje na rozpočet, a ktorý, alebo o rozpočte, ktoré sa sústredí na výsledky a budeme sa snažiť e, vlastne e, pretaviť do nášho programu to, akým spôsobom sme, môžeme identifikovať pokrok v prípade týchto ukazovateľov, tak aby to mohlo viesť trvalo e, vývoju rozpočtu. A takisto máme tu aj medziinštitucionálnu skupinu, ktorá sa venovala výkonnosti aj keď trošku e, táto ich činnosť bola e, e, zaostala za našou prácou predsednička. Ďakujem pekne. Spravodaj, hovorí pani predsedňujúca. Teraz má slovo pani spravodajkyňa Dlabajová. Nech sa páči. Thank you, Vice President. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani podpredsednička. Ako sme už hovorili, uh,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 13 eh, a mali sme veľmi dobré zasadnutie s generálnym riaditeľom vo štvrtok, veľmi dobrú diskusiu a ja chcem len počiarknúť niektoré aspekty, na ktorých sme sa všetci zhodli a určite je dôležité, aby ste o nich vedeli priamo od nás. V prvom rade súhlasím s vami, že je tu naozaj priestor na to, aby sme prijali eh, posilnený eh, prístup orientovaný na výsledky tak ako ste to spomenuli a spomenuli ste k tomu aj vynikajúcu konferenciu, ku ktorej blahoželáme. A mám na vás aj hneď prvú otázku, budem mať aj všeobecné otázky a možno po prvom kole otázok eh, tieňových spravodajcov eh, sa možno tiež budem pýtať ďalej. My sme sa dopracovali k spoločnému pochopeniu tohto prístupu orientovaného na výsledky a to je ešte dôležitejšie než tie následné kroky po absolutóriu 2013 pretože tam zatiaľ neboli tie ukazovatele, neboli naplnené očakávania. Potrebujeme teda zadefinovať spoločné pochopenie. A keď som čítala tú syntetickú správu, musím povedať, že niekde pod tou definíciou orientácia na výkon sa stále objavoval ten tradičný prístup, pretože my chápeme ten výkon ako niečo, čo sa týka konkrétnych projektov a nielen výkonu podporných inštitúcií. A toto je snáď taký prvý rozdiel takže to spoločné porozumenie, pochopenie bude určite základom. A súhlasím s vami v tomto úplne absolútne, že všetky inštitúcie musia mať to spoločné porozumenie. Aj toto je dokonca výraz spoločné porozumenie, common understanding, ktorý sme si požičali z dvora auditorov a parlament, komisia, dvor auditorov, rada, každý to chápe predsa len trošku inač, čo je pod tým a čo je za tým spoločným porozumením porozumením. Druhá vec, samozrejme vieme, že absolutório z roku 2013 e, sa potom sústredilo na prvý rok nového programovacieho obdobia. Tam boli rôzne politické prvky a ciele a to znamená, že oveľa viac práve preto treba nadviazať na Eh, absolutórium z 2013 a urobiť následné kroky pre absolutórium z roku 2014. A toto nie je len nejaké ročné cvičenie, to sa začína v minulosti a pokračuje do budúcnosti, čiže jednotlivé roky treba naozaj eh, prepojiť. A ďalšia veľká výzva, myslím si, že potrebujeme mať eh, dostatočné a vhodné údaje na to, aby sme naplnili náš cieľ. A mám na vás hneď jednu otázku, pretože keď som si prečítala syntetickú správu a potom e, ten follow-up po e, absolutóriu z roku 2013, a keď sa tu objavujú výrazy ako e, zodpovedné, dostatočné, prečo potom vôbec existuje problém s dostupnosťou údajov, takže na to by sme sa tiež asi mali pozrieť spolu. A ďalšia otázka, ktorú by som vám chcela položiť, Aké sú vaše očakávania z činností pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušovanie? Vy sama ste hovorili o zjednodušovaní a ja s vami súhlasím v tom, že je to veľmi dôležité, ale sú tu aj otázky hodnotenia. E, keď hodnotíme proces e, zjednodušovania, ja sa pýtam, čo očakávate od novej skupiny na vysokej úrovni, ktorá sa venuje otázkam zjednodušovania. A ďalšia otázka. Hovorili ste o jednoduchej auditorskej e, reťazi a ja sa chcem opýtať, či to už funguje pretože podľa skúseností niektorých členských štátov existujú rozpory, prekrývania v auditoch a kontrolách. Teda ako chceme pristúpiť eh, k tomu, aby sme naozaj mali takúto jednoduchú reťaz auditov. A potom máme aj veľmi špecifické otázky pre riaditeľa taverna, pokiaľ ide o auditorský servis komisie, ale možno na teraz by som e, ukončila týmito všeobecnými úvahami a všeobecnými otázkami. Takže pani podpredsednička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, najskôr k otázke, ako e, sa dopracovať k spoločnému pochopeniu výkonu. A čo je výkon? Krátka odpoveď je mnohými kontaktami, diskusiami. A dlhšia, otázka, dlhšia odpoveď. Skúsenosť nám ukazuje, kam sa inštitúcie uberajú, pokiaľ ide o orientáciu na výkon a výkon. A je to vlastne postupný interaktívny proces, v ktorom e, sa treba vyhnúť dvom bežným chybám. Jedna. E, táto chyba je alebo jednej chybe sa vyhneme, e, nesmieme rovnako posudzovať rôzne ukazovatele. A to má totiž rizika. E, musíme sa sústrediť na to, čo môžeme meriať, ale to nie je nevyhnutne tá najdôležitejšia vec niekedy sa stáva, že presúvame zdroje e, tým smerom, kde sa nám to ľahko meria, napríklad počet kilometrov e, vysokokvalitných ciest alebo počet detí v školách. Áno, toto sa ľahko meria, ale e, to nehovorí o zlepšení zamestnanosti alebo zlepšení kvality života. Toto sa ťažšie meria. Ďalšia spoločná chyba, bežná chyba je, že sa rýchlo vydáme cestou nejakého súboru ukazovateľov, namiesto toho, aby sme sa interaktívne, čo je najlepšie merať a čo skutočne má výpovednú hodnotu, keď chceme hodnotiť pokrok. A myslím si, že to trvalo asi 10 rokov, kým sme naozaj sa dopracovali k rámcu e, výkonu zameraného na výsledky. Nie je to samozrejme dokonalý rámec, ale stále sa na ňom ďalej pracuje. A samozrejme, že odniekal ale treba začať a aj preto sme presvedčení, že v rámci e, komisie musíme pracovať horizontálne, musíme mať a usilovať sa o spoločnú víziu, o spoločný prístup. A začíname od e, jednoduchého rámca, aby sme e, mali na zreteli každý projekt, ktorý financujeme, aký e, to má priniesť výsledok, aké sú tam problémy, aké sú pravdepodobné výsledky, ktoré chceme dosiahnuť a ako vieme, či sa vlastne uberáme k týmto výsledkom. A samozrejme, keď si zadefinujete rámec, e, treba mať na pamäti isté projekty, programy a potom sa dostávame až na túto úroveň programov, projektov a výkonu týchto projektov. Ale samozrejme musíme sledovať aj to, ako sa to agreguje v rámci celkového rozpočtu EÚ. A ja súhlasím s vami, že je tu taký mix a taká zmes tých tradičných prístupov a e, toho prístupu zameraného na výkon, či e, inštitúcie naozaj podávajú výkon. Takže ja by som e, sa obrátila aj na tento výbor. Zatlačte na nás, ale e, tiež e, hovorme spolu, pretože tu je potrebný skutočný zlom a zmena v prístupe, v nastavení mysle a niektoré členské štáty sú na tom lepšie, to treba uznať, a niektoré zaostávajú, niektoré sú orientované viac na výkon, na výsledok. Ale keď budeme postupovať systematicky, keď budeme e, sledovať situáciu, robiť si takú inventúru výsledkov, tak toto je tá cesta, toto sú porovnávacie hodnoty, toto je to, čo sme dosiahli, tak ďal to sme išli, tak ďalto to ideme do budúcnosti a myslím si, že budeme svedkami významných zmien ale naozaj ešte e, v, u mnohých ľudí, aj u nás v komisii je veľmi hlboko zakorenený ten tradičný prístup a e, niekde si možno generálny riaditeľ alebo riaditeľka, skôr riaditeľ než riaditeľka, e, myslia, že najdôležitejšie je to, koľko peňazí sa vynaložilo a nie aké výsledky sa dosiahli. Ale môžem povedať, že je to na dobrej ceste, prístupy sa menia. Pokiaľ ide o prvé programovacie obdobie a zabezpečiť e, kontinuitu medzi absolutórium 2013 a absolutórium 2014 a orientovať sa e, na budúcnosť, tak my vlastne nemáme na výber. My to musíme robiť týmto spôsobom, pretože ešte stále dokončujeme programy, projekty z predchádzajúceho obdobia a to už sme začali nové programovacie obdobie. Ale sú tu aj projekty, ktoré sú priamo nadviazané a priamo nadvezujú na to, čo sa urobilo v minulosti a na to, čo sa teraz robí. Takže tu musíme zabezpečiť tú zmenu pohľadu e, viac sa sústrediť na výsledky, na makro e, ekonomické e, výsledky. A viete, že sú tam zmeny, je to tá makroekonomická kondicionalita a sledovanie celkového cieľa makroekonomického rozvoja a potom je tá e, rezerva, z ktorej odmenujeme tých, ktorí robia veci správne. A to uvidíme potom aj e, v tom absolutóriu za rok 2015. No a e, vy ste tiež spomenuli, že nie všetky informácie sú dostatočné, alebo že nie sú dostatočne prístupné všetky údaje. Áno, je to tak. Máme, všeobecne môžeme povedať, že máme spolahlivé údaje, my ich kontrolujeme a to, čo sme skontrolovali, je správne, ale na druhej strane nemáme vždy dostatočné systematické informácie na to, aby sme náležite vyhodnotili výkon, ale pracujeme na tom, aby sme dosiahli aj toto. A keď eh, meníme eh, spôsob, ako hodnotíme aktivity a meníme to na prístup orientovaný na výkon výsledky, tak eh, potrebujeme samozrejme náležité údaje, aby sme to tak mohli robiť. A pokiaľ ide o tú skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušovanie, to, čo robíme, je v podstate veľmi jednoduché, priame. E, vo, vo všetkých procesoch, postupoch odmietame e, klasifikáciu do troch e, skupín. Prvá, tam, kde musíme implementovať projekty tak, aby sme zabezpečovali eh, ochranu finančných záujmov únie. To je povinné. Potom eh, sú tu projekty, ktoré eh, sú dobré, ale nie sú povinné. A potom je tretia skupina, to sú tie nadbytočné. A samozrejme, v prvom rade chceme odstrániť tú redundantnosť, to, čo je nadbytočné a samozrejme druhá kategória, vyhodnoťme, čo naozaj potrebujeme a to, čo nepotrebujeme, dáme zase nábok a to je tiež na e, tejto skupine na vysokej úrovni, aby rozhodla. Teda my potrebujeme naozaj sústrediť sa na to, čo naozaj potrebujeme a nie na to, čo pekne vyzerá, na to, čo pekne znie, ale nemá nejakú hodnotu pri ochrane finančných záujmov únie. A pokiaľ ide o tú reťaz e, auditov, áno, e, Lenže keď sme to chceli urobiť, tak e, sa začali mnohí brániť, ale môj audit z toho nemôžete vyhodiť. A zase, tu si treba položiť otázku, je to nevyhnutné alebo nie? Ďakujem. Max Weidman alebo Martina? Možno e, Ďakujem pani podpredsednička za všetky odpovede, ale možno by som teda prešla priamo na e, správu z vnútorného auditu. Ak súhlasíte, mám e, veľmi konkrétne otázky, pretože ja som videla, že je tu teda prehľad, za to veľmi pekne ďakujem. V roku 2014 som videla, že služba pre skupina pre vnútorný adrit vydala 127 odporúčaní, z toho 50 veľmi dôležitých a 77 dôležitých. A tieto veľmi dôležité neboli prijaté e, manažmentom a tie, ktoré boli označené za veľmi alebo mimoriadne dôležité, boli prijaté len čiastočne. Takže keby ste nám mohli vysvetliť, prečo neboli prijaté, aký tam bol problém. To je moja prvá konkrétna otázka. Bod 4.1.3 e, správy hovorí o audite e, administratívnych procesov, ktoré podporujú európsky semester. E, vykonali tieto služby nejaké nejaký audit, pokiaľ ide o podporu e, tých vlajkových aktivít e, a ak nie, prečo, ak áno, tak aké. A potom mám otázky k novému nariadeniu štruktúrálnych fondov, e, pretože tu sa hovorilo o štyroch veľmi dôležitých témach, ktoré sa týkajú DG Regio a Employment Ide tu o supervíziu riadiaceho a kontrolného systému členských štátov, o rokovaní, o operačných problémoch, programoch, potom o výsledkoch, o IT systémoch, ktoré podporujú programovacie obdobie 2014 až 2020 a súvisiace postupy. Teda akým spôsobom boli na toto adaptované auditorské stratégie a potom ďalšia vec, chcem sa spýtať o kal- na kalkuláciu tých e, e chybovostí na DG Regio, pretože pokiaľ ide o chybovosť, e, to sa tie údaje odlišujú a je tu aj isté riziko, ktoré je podceňované a pokiaľ ide o tie stiahnutia a náhrady, tieto údaje nie sú vždy e, spolahlivé a tu sme zase pri téme spolahlivosti údaj. Je tu aj o spôsob podávania hlas, ale samozrejme auditorské orgány e, e, sú len málo kedy kontrolované, takže tu je zodpovednosť na pleciach dvora auditorov a podľa dvora auditorov Eh, došlo k istej ameliorácii, eh, pokiaľ ide o DG Regio, ale eh, tá chybovosť je nízka a ja si myslím, že práve tu sa objavia potom rozdiely, keď vykoná audit dvor auditorov. Takže ja si myslím, že DG Regio je aj menej aktívny v porovnaní s DG Agri a zdá sa, že DG Regio je menej aktívne riaditeľstvo a e, treba pochváliť e, riaditeľstvo Agri, ktoré naozaj je veľmi aktívne, e, opravuje tieto chyby a vo štvrtok sme hovorili veľa aj o rámcovom programe 7 e, výskum a hovorili sme veľa aj o koordinácii medzi jednotlivými riaditeľstvami, medzi DG a pre FP7 a ja sa pýtam, či to spoločné podporné centrum e, v rámci DG Research už funguje pre FP7. A keďže FP7 bude implementovaná až do roku 2020 a dostali sme potvrdenie od generálneho riaditeľstva vo štvrtok, e, máme očakávať niečo, nejaké zlepšenie, pokiaľ ide o chybovosť do roku 2020. A posledná otázka sa týka vyhlásenia e, del, vedúcich EU e delegácií. My sme videli v správe, že e, služb, alebo odbor auditov e, vydal usmernenia, pokiaľ ide o tieto vyhlásenia Assurance Declaration a e, takisto sme videli vyhlásenie DigiDevco, takže aké je vaše stanovisko aj k týmto deklaráciám? To sú moje otázky. Ďakujem. My, my understanding is ja to chápem tak, že sa treba spýtať generálneho riaditeľa pre vnútorný audit, aby nám to odpovedal. Ak by sme zo strany komisie niečo pridali, tak to určite bude Manfred Kraft, ktorý sa k tomu vyjadrí. Ďakujem pani podpredsedkynia, pani predsedky, eh, predsednička, eh, pani spravodajkynia. Zaznamenal som si všetky vaše otázky, ktoré pokrývajú celú správu, ktorá nám bola predložená a obávam sa, že keby som mal podrobne zodpovedať na všetky otázky, potrebovali by sme niekoľko hodín, pretože ste sa ma opýtali na všetky časti tohto auditu na rok 2014, takže sa pokúsim zodpovedať eh, tie najcitlivejšie body a určite som vám plne k dispozícii na doplnenie ďalších informácií. Ešte, ešte všeobecná pripomienka. A to opakujem prakticky každý rok Myslím si, že to súvisí s nie veľmi dobrým porozumením. Možno legislatíva nie je úplne explicitne formulovaná z tohto pohľadu. Tá správa, ktorú sme vám predložili, e, ktorá vám bola predložená, je správa komisia ohľadom aktivít e, vnútornej komisie za rok 2014. Takže to nie je správa vnútorného auditu, je to, je to správa komisie o, internom, o vnútornom audite. A to tiež znamená, že vnútorný audit pripravuje túto správu, ktorá sa predkladá kolegiu a jedna časť tejto správy je verejná, druhá nie je verejná. V každom prípade majú k nej, majú, má k nej e, prístup e, kont e, v rámci príslušného článku zmluv, ale je to vnímané ako dôverná časť tejto správy. Takže prvá vaša otázka, 127 odporúčaní, 77 dôležitých a veľmi dôležitých, dve veľmi dôležitá, dôležité pripomienky. Všetky tieto podrobnosti ohľadom odporúčaní, o ktorých sa tu hovorí, sú na strane 6 pracovného dokumentu, ktorý sprevádza túto správu. Je tam celá jedna strana vysvetlení a Samozrejme, nechcem ju teraz opakovať, to by nebolo veľmi užitočné. V každom prípade sú tam dve odporúčania, ktoré boli odmietnuté DG, zo strany DGF v súvislosti so zahraničnou pomocou. Jedno, toto odporúčanie sa týkalo odporúčania, ktorého zmyslom bolo získať ciele v rámci jednotlivých projektov a stanoviť výkonnostné ciele toto bolo zamietnuté vzhľadom na spôsob správy. EFKO sa domnieva, že to je to ne, nepriama správa a preto sa domnievalo, že nebolo e, potrebné toto odporúčanie realizovať. No a to druhé odporúčanie zodpoveda jednému bodu, o ktorom ste hovorili, a to je building process e, v delegáciách EÚ. E to EFKO opäť odmietlo z podobného dôvodu a to, že preto, lebo tu sú rôzne metodické prístupy a v oboch týchto prípadoch e, ide o určité riziko, ktoré na seba samozrejme berie generálny riaditeľ z hľadiska tohto odmietnutia. Hoci tieto odmietnutia odporúčania boli vnímané ako veľmi dôležité, e, nie sú e, zásadne e, dôležité alebo kritickej dôležitosti a v tom registri odporúčaní máme tzv. kritické odporúčania, tých je veľmi málo. V 2014 bolo jedno, v 2015, 13 bolo jedno, 14 žiadne a 15 jedno kritické odporúčanie. K tomu musíme pristupovať veľmi naliehavo, lebo predstavujú, to predstavuje veľké finančné riziko alebo e, riziko pre reputáciu komisie a podobne. Potom odporúčanie, ktoré sú dôležité. Aká je ich definícia? To znamená, že ohrozujú, ohrozujú proces e, na úrovni generálneho riaditeľstva, ale neohrozujú e, celé vyhlásenie generálneho riaditeľa. To znamená, že tu nejde o nič, čo by zneplatnilo vyhlásenie o vierohodnosti je to odporúčanie, ktoré má dostateč, dostatočne vážne dôsledky na to, aby sa realizovalo. V tomto prípade teda boli tieto odporúčania odmietnuté z dôvodu inej metodiky, tak ako ju používa EFKO. Samozrejme, to riziko tu zostáva otvorené. Napokon ja sa domnievam, že ďalšie audity e, v roku 2015 e, budú analyzovať tieto aspekty. A ešte chcem dodať, že sme mali 127 odporúčaní, z toho teda len dve odporúčania sa nerealizovali. To je veľmi málo. Myslím, že časom ich bude aj viac, to znamená tých, ktoré sa nerealizu- nebudú realizovať, lebo tí tzv. príkazovia si uvedomujú, že tieto odporúčania auditu vyžadujú veľkú prácu a nebudú ochotní e, všetky prijímať. Európsky semester. Tu interné vnútorné služby e, o útvary komisie analyzovali len administratívny proces, e, to znamená správu realizácie, administratívne postupy teda. Nezaoberali sa vecným obsahom. To je úmyselné rozhodnutie, lebo keby sme sa mali zaoberať auditom e, tej vecnej stránky, museli by sme urobiť benchmark a ten nemáme teraz k dispozícii. Urobiť benchmark by znamenalo, že by sme vytvorili akúsi agregáciu a spolupracovali aj s auditovaným útvarom. A to by vyžadovalo veľa času. My sme sa domnievali, že e, by sa mali komisári presvedčiť o tom, že e, proces európskeho semestra z hľadiska postupu administratívy a koordinácie útvaru, že tento proces jednoducho je dobre koordinovaný a my sme to aj konštatovali, vydali sme odporúčanie, ktoré bolo prijaté generálnou riaditeľkou, ktorá teraz odišla, ale všetky odporúčania, ktoré sme vydali v rámci tohto auditu, boli prijaté a realizované. Vaša tretia otázka sa týka štrukturálnych fondov a tzv. spoločných tém vy sa pýtate, do akej miery stratégia auditu bola prispôsobená z hľadiska odporúčaní, ktoré sa prijali v rámci auditov. Otázka, Ota, odpoveď je teda táto. Ja zatiaľ neviem, lebo my, keď robíme odporúčania, keď ich vytvoríme, tak potom až začína vlastne tá zaujímavá práca. Audit je len príprava na to. Potom je zaujímavé zaoberať sa tým, akým spôsobom sa realizujú tieto odporúčania zo strany toho auditovaného útvaru. A to sa robí v rámci akčných plánov a viete, že to musí urobiť DG Radio a DP, DG Emploa v roku 2015. Musia teda realizovať svoje akčné plány a v prvom pol roku 2016 eh, sa budú eh, analyzovať a posudzovať tieto akčné plány a ich realizácia. Audity, ktoré ja považujem za najdôležitejšie v roku 2014, to sú napokon tie, o ktorých hovorila pani podpredsednička, gap assessment, to znamená, je to sledovanie realizácie odporúčaní Takže tieto audity sa budú robiť v prvom pol roku 2016, pravdepodobne v druhom štvrť roku 2016, bohužiaľ, po vašom absolutóriu a v priebehu e, jary a leta. Samozrejme, toto všetko závisí od toho, ako sa budú realizovať e, ako budú realizovať tie odporúčania jednotlivé generálne riaditeľstva. Zatiaľ ešte nemôžem o tejto stratégii hovoriť viac. Potom ste sa pýtali na rozdiely, ktoré tu existujú z hľadiska hodnotenia účtovného dvora a komisie, pokiaľ ide o chybovosť e, využívania čerpania štruktúrálnych fondov. Pýtali ste sa, neviem, či ste sa teda pýtali, alebo ste to tvrdili, že DG Regio je menej aktívne než e, DG Agri tu, myslím, treba pochopiť, akú úlohu má vnútorný audit komisie v porovnaní s auditom účtovného dvora. Tu je veľký rozdiel medzi chybovosťou účtovného dvora a analýzou, ktorú robí vnútorný audit komisie. Nechcem tu hovoriť o e, obsiahlom výklade metodiky, ale sú tu výrazné rozdiely z hľadiska e, viac ročnosti niektorých operácií, e, ktoré sa berú do úvahy, z hľadiska aj zohľadnenia finančných oprávok a paušálnych oprávok a korekcií. A e, ten hlavný problém tu spočíva v tom, že korekcia chybovosti jedného roka sa realizuje až o niekoľko rokov neskôr, takže vy môžete odhadovať kapacitu chybovosti na jeden rok ale je veľmi ťažké celkovo viacročným spôsobom toto hodnotiť, preto je tu ten rozdiel medzi vnútorným auditom a medzi účtovným dvorom, pokiaľ ide o vnútorný audit. My hodnotíme systém komisie a ďalej analizujeme tzv. kapacitu korekcií. A samozrejme z toho vznikajú rozdiely, pretože tu ide o akúsi fotografiu jedného roka na základe vzorky, ktorá sa vzťahuje k jednému roku. A teraz otázka, či je DG Agri aktívnejšie než e, DG Regio. To je e, niečo, k čomu ja sa formálne vyjadriť nemôžem a nemám ani možnosť porovnať skutočne tieto dve riaditeľstva, pretože čiastočne fungujú veľmi podobne, ale čiastočne zasa veľmi odlišne. To znamená, že e, máme tu rozvoj e, vidieka. To je štruktúrálny fond, ktorý sa podobá veľmi regionálnemu fondu a sociálnemu európskemu fondu, ale tie ostatné aktivity týchto riaditeľstiev sú veľmi odlišné. Máme tu prvý pilier poľnohospodárskej politiky, tam to funguje úplne odlišne a riziká sú iné je to 100% financovanie zo strany komisie a možnosti intervencie z hľadiska znovu nadobudnutia týchto prostriedkov sú iné než v regio. Viete, že tam sa pracuje na základe spolufinancovania, legislatívny rámec je úplne iný, takže tu treba sa zamerať na analýzu tých najväčších rizík, ktoré vznikajú v rámci rozpustenia niektorých rezerv rezerv, a to v súlade s legislatívnym procesom. Myslím, že táto diskusia by sa mohla stať veľmi odbornou a ja som sa chcel zamerať len na niektoré hlavné body z hľadiska DG Regio a DG Agri. Z hľadiska interného auditu obe z riaditeľstva veľmi spolupracujú s vnútorným auditom. Ja mám vynikajúce vzťahy s generálnymi riaditeľmi oboch týchto riaditeľstiev, tak regio ako aj agri. A myslím, že v tejto odpovedi nemôžem ísť ďalej, pokiaľ ide o porovnanie metodiky. Potom ste sa ešte pýtali na tzv. Common Support Center v oblasti výskumu, či je to efektívne, či to funguje. Opäť nemôžem na to odpovedať, lebo teraz práve prebieha audit v tejto otázke. My sme realizovali fázu A e, z hľadiska roku 2020 a teraz e, treba urobiť fázu B. Budeme skúmať teda kapacity, ale nesmieme zabúdať, že toto spoločné centrum je kompetentné len z hľadiska eh, obdobia roku 2020. Kolega, ktorý je vedľa vás, myslím, toto ešte môže doplniť. Nie je tam teda kompetencia na horizont 2020. A teraz pokiaľ ide hm, o delegáciu, a delegácie. Eh, línia FK je, tá hlavná línia FK je tu dostatočná. My sme urobili audit, Dali sme odporúčania a v nasledujúcej fáze musíme analyzovať realizáciu týchto odporúčaní. Vaše otázky boli veľmi relevantné, ale viete, že audit skončil v roku 2014, potom sa prijali akčné plány, ktoré majú prebiehať v roku 2015 a začiatkom roku 2016, takže my nemôžeme ani posudzovať tieto akčné plány a túto realizáciu. To znamená, vo chvíli, keď sa tieto akčné plány vlastne ešte len rozbiehajú. Ináč som k dispozícii na zodpovedanie všetkých podrobnejších otázok, možno však e, e, pri obmedzenom počtu účastníkov, kde by som vám odozdal viac podrobností. Teraz e, som ja na zozname rečníkov, tak ako pravodajkyňa som ma sa veľmi zaujímala práve o správu aj pani podpredsedničky, ale v správe však hovoríme, že existujú určité problémy v prípade e, v manažmente zo strany členských štátov a potom čítam správu kolegia, že vlastne neexistuje žiaden konflikt záujmov, pretože e, legislatíva to vylučuje. Ale to je síce pekné, ale keď, e, čo urobíme, keď sa to aj tak deje? A vlastne ma to mrzí, že síce ako keby vidím pocit, že ako keby komisia nevnímala realitu. Vy nevidíte tie problémy, s ktorými sa členské štáty e, trápia, ale musíte to, to vidieť, pretože čo tu robíte v rôzne dokumente, nad, vypisujete, ktoré ničomu neslúžia, keď e, to nezodpovedá realite. Takže toto je jedna vec. E, e, konflikt záujmov, to je bod číslo 56 správy komisie. A tiež vám musím povedať, že aj spravodajkyňa má pravdu a myslím si, že to vidieť aj v tej statistickej správe za rok 2014. DG Regi má 96-percentné 60, 96 chýb za e, uznali za e, akceptovateľné chyby, pričom e, to, to, zvyšili e, chybovosť e, z 1,8 na 2,4 o 2,6 e, o 0,8 a tu máme ďalšie 88 v ďalšej skupine, ale potom vlastne sa to zvýšilo o 9 No v podstate menej sa akceptovalo, ale v zásade ako keby potom to aj tak sa ako by si, dorov, ako si dorovnalo. No, čiže napríklad keď ide o vedecký rozvoj, tuto zase z 1,5 na 5 no to je naozaj, to sú určite zretelné nezdohody ne, ne alebo nesúlady kontrolných systémov, čo asi súvisí s tým, aké majú kontrolné systémy v členských štátoch, na jednej strane ste o tom hovorili, ale e, niektorí týmto číslam veria, niektorí týmto číslam neveria, no tak nejako to celkom nesedí No a čo keď tie čísla sú vôbec úplne zlé od začiatku? Potom tu nám máme ďalší pracovný dokument od komisie k správe o absolutóriu. To je dosť také filozofické eh, eh, eh, pojednanie o tom, že čo predstavujú zlé alebo nesprávne alebo údaje a že tie teda správy je treba napraviť. No, čiže čo teraz? Čiže ten, ktorý sa týka prepracovania výsledku kontrol, to je naozaj, e, treba vziať súro, naozaj seriózne a vážne. A myslím si, že tu hovoríte, že členské štáty nič nerobia, ale ja si myslím, že to je práve to najhoršie, že treba, na tom vlastne to spočíva celý systém, e, ako to pochádza z členských štátov, lebo tam sa to oplatňuje. No a potom ďalej. E, aj pokiaľ ide o tieto audity, o ktorých sme práve hovorili, ešte za rok 2014 až 2020 že to bola vlastne príležitosť eh, teraz vytvoriť nový systém a čo je horšie na tom, že nič sa nezmenilo a to pokračuje ďalej a čo vlastne v podstate komisia má ešte menšie možnosti zasahovať než doteraz. Tak jednoducho tu si musím položiť otázku, čo chceme, kam, ako, čo máme urobiť. E, pretože tie, tie, tie ukazovatele výkonnosti na to môžete zabudnúť, keď nemôže komisia zasahovať, nemá žiadnu možnosť. Môžete písať, aké krásne chcete robiť správy a poéziu si o tom písať a obrázky k tomu prikladať, nič to, nemá, nič to neprináša. Ale tu sa vlastne ako keby tvárime, ako keby všetko bolo ako by super a nič sa vlastne nebolo žiaden problém. A či, ako, že my tvárime sa, že veríme tomu, čo tu je napísané. Tomu nikto nemôže veriť. Chcela by som ešte povedať niečo na tému OLAF. Ďakujem za pripomienky. Pokiaľ ide o opatrenia k e, absolutória. Myslím si, že vlastne tú, tú skutočnosť akoby opakuje sa to aj v, vo vzťahu ku komisii. Napríklad zase sme diskutovali aj o e, nákladoch e, niektorých poslancov na cestovné a aj náklady na cestovné členov kolégia. Jednoducho e, musíme sa pozrieť e, E, bolo by dobre, keby všetko sa pekne zverejnilo, kto ako, aké mal cestovné náhrady a podobne. Myslím si, že to, to keď vidíme, že sa veci vlastne posunuli už vlastne na, e, na úroveň, kde by to mohlo niekomu poškodiť. Myslím si, že takýmto spôsobom to nemôže jednoducho fungovať. Takže vám ďakujem pekne za, opred, za odpoveď. E, rozdelíme odpovede. Ja odpoviem na časť, Manfred Kraft e, odpovie na druhú časť. Takže e, konflikt záujmov. My všetci uznávame, že toto spadá do zodpovednosti členských štátov. To znamená, že oni musia zabezpečiť, že neprichádza ku konfliktu záujmov pri implementácii programov um, financovaných z rozpočtu Európskej únie. My sme hm, skutočne sa veľmi snažili e, zvýšiť zapojenie členských štátov. E, ide tu o tie národné deklarácie, vyhlásenia a doposiaľ sa e, nám podarilo urobiť len obmedzený pokrok, ale to neznamená, že by sme to mali vzdať, pretože pokiaľ ide o celkové, celkovú zodpovednosť za využitie rozpočtu Európskej únie, členské štáty musia prísť so systémami, ktoré nám dávajú viac zábezpek, že na najvyššej úrovni je zodpovednosť a E, to znamená zodpovednosť e, a schopnosť skladať účty na člen, úrovni členských štátov. O tom bude hovoriť viac Manfred. A pokiaľ ide o ten druhý bod, ktorý sa týka OLAFu, už tam je to e, bohužiaľ smutné, že takáto malá rozpočtová polož, položka, ktorá sa medzi tým opravila, sa nakoniec takto vymkla kon- z kontroly. Ja som o tom diskutovala s generálnym riaditeľom OLAFu a dnes e, ráno aj s predsedom dozorného výboru. A len e, pokiaľ ide o plné informovanie, tak som zistila, že to, ako sa celá tá otázka prezentovala zo strany OLAFu, nebola, e, nebolo šťastné bolo to nešikovné, e, nastala tam teda oprávka rozpočtu a dozorný výbor mal v tom prípade dve možnosti. Buď znížiť svoje výdavky alebo požiadať o ďalšie prostriedky do rozpočtu. Je, odporu, e, je e, potešiteľné, že sa ten výbor rozhodol znížiť výdavky to, na to, sa, to sa rozhodli urobiť eh, potom, ako dostali eh, upozornenie od OLAFu. A eh, tým sa vlastne tá otázka vyriešila. Avšak je to náznak toho, že to, ako sa momentálne rozpočet, ako sa naklad dozorného výboru nie je úplne v poriadku ja som urobila rozhodnutie e, snažiť sa o premapovanie toho e, e, postupu, ktorý prijíma ten úradník, ktorý vlastne vydáva povolenie, tak aby skutočne sa nestávalo do budúcnosti, že niečo tak relatívne malé nakoniec nadobudne takéto obrovské rozmery. Ja môžem povedať, že my sme iniciovali e, preskúmanie, už sme urobili v tomto smere kroky a dúfam, že o niekoľko týždňov vás budem môcť opäť informovať o tom, ako presne e, postupujeme, e, kde vlastne, ako sme definovali znova tú rolu toho úradníka, ktorý vydáva povolenie ja som o tom diskutovala s predsedom toho dozorného výboru, on to podporuje a podporuje ten prístup, ktorý som zvolila a urobíme potrebné kroky. A takisto chcem povedať, že e, predseda dozorného výboru e, povedal, že by chcel vnútorný audit, e, ktorý sa bude týkať rozpočtu tohto výboru tak aby e, to pomohlo e, lepšie v budúcnosti a efektívnejšie organizovať e, manažment relatívne malého rozpočtu, ktorý oni majú. To bude určite ten najlepší spôsob pre všetkých. A teraz, ak dovolíte, tak odovzdám slovo pánu Kraftovi. Len ešte mám takú všeobecnú pripomienku Pre Európu sú to veľmi zložité časy. To všetci uznávame. Toto je doba, kedy mm, sme všetci vystavení skúškam, či sme schopní budovať dôveru našich občanov v to, čo e, Európa predstavuje pre nás, pre všetkých. Pani predsednička, ja chápem e, vašu E, netrpezlivosť, e, že zmeny treba robiť hĺbšie a rýchlejšie. Ja chcem len povedať vám a všetkým tým, ktorí sú tu prítomní, že e, moji kolegovia aj my plne a ja plne uznávame svoju zodpovednosť za budovanie dôveryhodnosti Európy prostredníctvom zodpovedného a efektívneho používania využívania prostriedkov od našich daňovníkov. A všetko robíme s tým cieľom. Manfred, prosím. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pani podpredsedničke za to, že mi dala slovo. Ja by som chcela reagovať na tú otázku, ktorú ste položili uh, vy, uh, pani spravodajkyňa aj vy, ktorá, pokiaľ ide o chybovosť a tu, ktorá vychádza zo štatistiky, člens, ktoré nám poskytujú členské štáty. A čo sa s tým dá urobiť? Dovolte, aby som uviedla reziduálna chybovosť. To je tá, ktorá existuje potom, alebo vzniká potom, keď e, sa skončili viacročné finančné systémy. Takže vlastne chvíľa pravdy pre e, vypočtu tohto, tejto chyby je vlastne vo chvíli, keď sa to končí. A vlastne to je vlastne určité, určitý výhľad pre, pre budúcnosť na začiatku. A my máme aj tú sumu, ktorá sa vyskytuje v syntetickej správe. Pán predsednička o tom hovorila a ide o sumu od 3,6 až 5 miliard eur. A teraz od ktoré sa počítajú chybovosti. A tu teraz ide o otázku korekčnej e, z kapacity a schopnosti. Podpredsednička spomenula oznámenie o európskom rozpočte. Tam máte veľmi dobrý prehľad e, preventívnych nástrojov aj korektívnych nástrojov. A poprvýkrát e, komisia e, v syntetickej správe vám poskytla odhad, ktorý sa týka budúcich korekcií, ku ktorým možno dôjde. A čo sme teda urobili? My sme tie sumy, ktoré boli na účtoch, e, porovnali s tými, ktoré boli v oznámení o rozpočte a my sme to podrobili veľmi dôkladnej analýze. Takisto to vykonal aj, alebo sledoval to aj výbor audit, e, auditorský úrad a čo by sa s týmto mohlo stať v budúcnosti. Takže my sme potom urobili tie ex ante korekcie, to sú tie, ktoré sú urobené ešte predtým, než e, e, dvor auditorov vykoná svoj, svoj audit, preto by sme nejak mali dvojité tú kontrolu, takže to boli korekcie, ktoré mali zabezpečiť, že tie príslušné sú, my neboli započítané do tej chybovosti, e, pretože by sme potom sa dopracovali k ním dvakrát. A boli tu určité aj technické úpravy, ale na báze týchto úprav no, my sme predpokladali, že by sme v budúcnosti mohli mať na, náprav, na korekciu 2,7 miliard eur. A to, bolo, e, to sú informácie, ktoré vám poskytujú o, e, o efektivnosti systému korekcie korekcii. Teraz ide otázka reziduálnej chybovosti. Žiaľ, nie je možné vopred e, že tie údaje neviete získať, tak ja neviem, či to je e, dostatočne uspokojivá odpoveď. A napokon by som vám ešte vás chcela požiadať, aby ste nám vysvetlili, čo sa stalo s um, e, rozhodnutím súdu z júna 2015, ktorý sa týkalo programovania e RDF a ich, myslím si, že um, vtedy nám súdny dvor tiež poskytol určité konfliktné informácie. Môžete nám niektoré veci vysvetliť? No, nech sa páči, pani podpredsednička. Ďakujem pekne a ďakujem aj za otázky. A tiež si ich e, rozdelíme s pánom Kraftom. Pokiaľ ide o správu k článku 318, bolo to prijaté naozaj v júni 2015, ale bude to v tomuto výbore e, prezentované až v januári e, generálnym e, tajomníkom tu počas vypočutia k samotnému absolutóriu takže tak je to naplánované v rámci procesu udelenia absolutória. A potom druhá otázka, pokiaľ ide o dostupnosti kofinancovania a, nedostatok e, prostriedkov pre kofinancovanie a tým pádom e, dochádza k využitiu viacerých programov. My sme sa snažili byť dostatočne byť flexibilní, aby sme mohli podporovať aktívnejšie niektoré krajiny, tak aby naozaj mohli využiť e, európsky rozpočet napriek tomu, že sú ťažkosti, ako viete, v krajine e, ktorá, ako napríklad Grécko, tam dokonca sme uplatňovali percentné financovanie a sme upustili úplne od kofinancovania. Isté to bolo e, do, dočasné e, opatrenie, pretože je potrebné, len sme ako chceli prejaviť, že my chápeme, ale v tom čase to bolo identifikované ako problém a komisia čo mohla urobiť? Vedeli sa, vedelo sa o určitých problémoch Pokiaľ ide o vašu otázku k prístupu k dokladom a doku- podkladom, ako viete, a údajom, my sme, nám vždy veľmi záleža na tom, aby sme boli e, otvorení a transparentní voči poslancom e, Európskeho parlamentu. Preskúmame, ako vám by sme vám mohli poskytnúť viac, viac e, podkladov, dokumentov, aby sme vám mohli čo najskôr tak aby sme mali všetko to, ako to má byť. Teraz by som dala ešte slovo Manfredovi, aby zodpovedal ďalšie otázky. A ešte by som chcela povedať pani predsedajúca, že o 16.30 začína sa diskusia, respektíve trialóg rozpočtu a ja budem musieť v určitej chvíli tam ísť tak chcela som povedať, že keď sú ešte niektorí iní poslanci výboru, ktorých sa chcú spýtať mňa, tak e, e, nech sa ešte ozvu teraz, potom musím odísť a potom Manfred zodpovie ostatné otázky. Mám dve otázky, pani podpredsedníčka. Už e, chcel by som sa spýtať na tému tabak. Máme hodnotiacú správu. A tu ste oznámili ešte pred letom, možno mi to uniklo, ale moja otázka je, je táto správa už nejako zverejnená, uniklo mi to, alebo ako to je? Takisto otázka časového harmonogramu e, z tohto ohľadu, pretože Ehm, sa to týka samozrejme dohovoru o tabaku. A potom ešte jedna otázka, to už spomenula aj kolegyňa, tu ide o ten monitorovací výbor v OLAFE, tam sa tá práca eskaluje a tu ide aj o informovanosť a um, vy ste povedali, že to nemáme nafúkovať, ale uh, dobre, že ste hovorili s riaditeľom z OLAFu, uh, a že e, takisto máte kontakty s monitorovacím výborom OLAFu a takisto e, naozaj je potrebné zabezpečiť ale aj nezávislosť jednotlivých grémií, ale tu nejde len o dohľad nad rozpočtom, ale aj o dohľad nad e, osobami a to tiež treba spomenúť v tejto súvislosti, ale dobre, e, veci sa dejú, e, samotný riaditeľ Olafu je zodpovedný za tieto otázky. No a E, tu ide skutočne aj o osobné otázky a tu ide vždy aj o osobnosti s potrebnými vedomosťami a myslím si, že tu treba naozaj brať do úvahy aj medzinárodnú povesť a napríklad e, riaditeľ Olafu bol v roku 2014 e, niekoľko mesiacov e, predsedom tohto dozorného výrobu, výboru a takisto prebral ďalšie úlohy a ešte predtým sa hovorilo o tom, že e, tie posledné tri mesiace e, pracoval na tejto pôde, takže ja, je to, toto je niečo, čo už e, bolo zorganizované a ja viem od leta, že aj generálny riaditeľ Olafu sa venoval týmto otázkam a bol tu naozaj konflikt záujmov medzi OLAFom a e, dozorným výborom. A toto nebolo prvýkrát, že sa objavili takéto e, ťažkosti a takéto e, konflikty záujmov. Takže takisto tu bol samozrejme aj osobný spor a ja to vnímam tak, že tieto vzťahy medzi pánom Kesslerom a súčasným predsedom tiež nie sú veľmi dobré a myslím si, že teraz naozaj budeme musieť e, niečo zmeniť, e, pretože to spôsobuje veľké škody a ja si myslím, že pán Kessler vedie osobnú vojnu a nechce byť e, kontrolovaný zo strany Olafu a možno, že to ten dozorný výbor sa preháňa, ale vytvára to takúto zložitú atmosféru pre OLAF, ale aj pre e, tento dozorný výbor a e, ako člen parlamentu e, takisto e, si myslím, že je to veľmi zložitá situácia, keď sú tu takéto e, napäté vzťahy, ale neviem, že by eh, ten monitorovací výbor prekročil svoje kompetencie a preto by som naozaj rád počul, eh, aké chyby eh, sa tu udiali, pretože musíme povedať, že tu je naozaj už verejná vojna 3 alebo 4 roky, ktorá prebieha medzi OLAFom a týmto dozorným výborom a keď je naozaj Eh, chceme ukázať euroskeptikom, že to s Európou myslíme vážne, tak myslím si, že musí byť možné aj to, aby sa eh, úradníci nechali kontrolovať a aby naozaj boli kontrolovaní zo strany nezávislých orgánov. A preto myslím, že E, treba dať e, túto úlohu týmto nezávislým a veľmi kompetentným členom dozorného výboru, aby pripravili správu a aby sa ani v tlači nešírili takéto e, správy o konfliktoch. A ak chceme ďalej ochraňovať tento výbor, potom je dôležité, aby už nebolo možné, aby kontrolovaní, nakoniec kontrolovali kontrolný orgán. My potrebujeme nezávislosť. Ďakujem. Thank you. To your first question. K vašej prvej otázke v lete a počas leta sme boli v kontakte s členskými štátmi a žiadali sme ich o feedback, o spätnú väzbu a skúsenosti z implementáciou dohody o tabaku. A dostali sme teraz už odpovede z 20 členských štátov a to pokladáme za dostatočné množstvo, aby sme to zahrnuli do správy a ukončili to konečné hodnotenie a a v, tém, v tomto štvrť roku to chceme ukončiť. My sme, myslím, pristupovali k tejto veci veľmi zodpovedne. Nechceli sme sa unáhliť a robiť unáhlené závery. Nemali sme kontakty s Philip Morris. My sme získali odpovede od členských štátov, to sme vložili do kompletného hodnotenia a na, základe, a na tomto základe sme prišli k rozhodnutiu, ako ďalej. K vašej druhej otázke. Ak vy alebo niekto iný má nejaké dôkazy, o tom, ako unikli informácie. Bola by som naozaj rada, keby ste nás o tom uh, upovedomili. Ako som povedala na začiatku, bolo to veľmi nešťastné, že to, čo je skutočne taká drobná uh, záležitosť týkajúca sa rozpočtu, zrazu uh, takto ožilo a už to má teraz uh, nejakú vlastnú story. A naozaj súhlasím s vami, že E, je tu nepriateľná a stále rastúca pozornosť, e, ktorá sa venuje e, tomuto riadeniu dozorného výboru. A keď sme si vymenali názory medzi inštitúciami, bolo to asi pred mesiacom, tak ja som navrhla to, že požiadam dozorný výbor a OLAV o to, aby konkrétne identifikovali tie záležitosti, kde majú odlišný výklad toho, akú úlohu má hrať dozorný výbor a potom požiadame o právny názor, aby sme túto záležitosť konečne uzavreli. Ja som o tom hovorila s pánom Piostým aj dnes ráno, to je predseda tohto výboru, je naozaj veľmi ochotný eh, spolupracovať. Hovorila sa o tom aj s generálnym riaditeľom a um, je tu naozaj ochota nájsť nejakú rozumnú cestu a zadefinovať si nejakú dohodu, tak aby sme uzavreli túto uh, nešťastnú záležitosť a aby sa našiel nejaký režim spolupráce a práce tohto dozorného výboru. Je pravda, že toto negatívne ovplyvňuje aj pracovníkov v OLAFe a rada by som bola, keby sa naozaj našla nejaká pragmatická dohoda, ako môže dozorný výbor vykonávať svoje funkcie a aby sa našla nejaká spoločná cesta pre tieto dve strany. A takisto som navrhla, že ak to pomôže predsedovi dozorného výboru a generálnemu riaditeľovi, ja rada budem hrať nejakú úlohu sprostredkovateľa v ďalších úvahách, ako ukončiť túto e, neustálu diskusiu o nejakom pracovnom e, režime povedzme, môžem byť pritomná pri ich stretnutí, diskusiách, alebo e, ma môžu informovať ako nezávislú stranu. A aby sa proste našla nejaká cesta, ako spolupracovať. A naozaj ja som ochotná urobiť všetko, čo je v mojich silách a chcem ubezpečiť eh, tých, ktorí sú zaangažovaní na tejto výmene názorov, že to, že jednoducho tu vždy platí zásada. Môžete e, priviesť konia k vode, ale nemôžete ho donútiť, aby sa napil. Takže e, teraz už len môžeme e, požiadať, prosím, napísať z tej vody. A teda môžeme požiadať o to, aby obidve strany našli nejaký pragmatický prístup a aby ukončili tieto e, nepriateľské postoje a postupne sa obnovila dôvera pretože toto sa naozaj zrazu tak nafúklo a e, rozrástlo do e, obrovských rozmerov a nakoniec je to vlastne otázka dôvery. Tu treba obnoviť dôveru. Ak sa nám toto nepodarí, tak potom neposlúžime ani inštitúciám, ale ani nám všetkým. A opäť myslím si, že všetky inštitucionálne kroky, ktoré je možné podniknúť na to, aby sa vzťahy e, upravili, aby tu bola konštruktívna spolupráca, tie všetky treba urobiť. Ja som e, hovorila už o povolovaní tých výdavkov. Vy ste spomenuli ďalšiu vec, to je ten dozor nad sekretariátom. To sa ukázalo ako zložité. A to súvisí aj s nariadením OLAF, pretože to, čo tu máme, je, že sekretariát je súčasťou zariadení a nariadenie OLAF to definuje. A my sa usilujeme nájsť konštruktívnu cestu, ako to vyriešiť a je tu aj e, nový návrh, ktorý e, sme už predložili právnemu odboru. Dúfame, že ten nový návrh bude fungovať. Ale ja by som sa prihovorila za to, aby sme naozaj všetci konali zodpovedne a pokúsili sa situáciu upokojiť a sústrediť sa e, naozaj e, na konkrétne výsledky, pretože toto je veľmi dôležitá vec. Ide tu o fungovanie úradu OLAF. Áno, ďakujem pani podpredsednička. Áno. E, naozaj, ten problém je naozaj veľký, pretože to sťažuje fungovanie a preto naozaj sme v očakávaní, čo bude ďalej. A v každom prípade takto to ďalej nemôže ísť, to v žiadnom prípade. Aj preto sa vám chcem poďakovať za to, že ste medzi nás prišli. Viem, že musíte odísť, trialog nepočká, takže veľa úspechov. My by sme ešte s pánom Kraftom chceli stráviť e, krátku chvíľu, ale kým odpoviete na tie otázky, ešte jednu otázku by som chcela položiť a síce, pokiaľ ide o správu, e, tu ide o tú časť, ktorá sa týka ochrana záujmov EÚ, ochrana rozpočtu EÚ, finančné korektúry a v druhej tabulke v správe sú údaje. Je to 333 a tu sú údaje, ktoré nesúvisia. V tej tabulke 333 správa hovorí, že sú tu finančné korektúry 903 miliónov a 20, 2014 Presne tak, tak. A potom tabulka 3 hovorí, že 736, čiže máme tu dve čísla, 903 a potom 736, ale to je jediné číslo, ktoré som našla, že nesú, ne, nesedí, ináč vám gratulujem, takže nech sa páči, zareagujte prosím na to. Ďakujem pani predsednička. Pokiaľ ide o tie číselné údaje, Hm. Hm. Hm. Ďakujem pani predsedníčka. V prvom rade chcem eh, zareagovať na štyri otázky pani Ayla Center. Prečo nevydávame v oznámení o ochrane rozpočtu EÚ eh, aj údaje o tých eh, vyžiadaných sumách rozdelených podľa členských štátov. A v tomto oznámení poskytujeme informácie o všetkých krokoch Európskej komisie, ktoré podniká na ochranu záujmov EÚ e, pred e, porušovaním e, predpisov a zákonov. A tie členské štáty, ktoré neuplatňujú správne manažerské systémy, sú tu tiež uvedené a komisia potom hneď vidí, aké sú, aká je situácia eh, v jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ ide o e, tie vrátky, tu ide o posledný krok e, v prípade, že ide o nelegálne použité prostriedky a tieto sumy sa musia vrátiť, ale e, nie je tu také zaujímavé identifikovať konkrétne členské štáty a to, z ktorých členských štátov pochádzajú títo koneční príjimatelia. My mohli by sme mať e, tieto informácie, ale nemyslíme si, že to dáva skutočne zmysel Eh, a poskytovať takúto informáciu. A pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týka prípadov, eh, členské štáty a eh, ktoré projekty alebo koľko projektov museli stiahnuť, pretože sa nenašlo spolufinancovanie. Tu neexistuje nejaká väzba na Eh, oznámenie o ochrane rozpočtu EÚ, pretože členské štáty stiahli tieto projekty samé, takže tu neboli nejaké neregulárne platby. Tam, kde boli neregulárne platby, napríklad ak členský štát predstieral, že bolo dostupné spolufinancovanie, hoci nebolo, to eh, sa ocitne a ocitlo v takomto oznámení. A teraz vec, na ktorú už odpovedala pani podpredsednička, to sa týka dokumentov, ktoré treba dať k dispozícii, tak len pre vašu informáciu, e, my sme si už vymenili e, maily z pani Kessler, s predsedníčkou o tých predbiehajúcich prípadoch. Tam sme analyzovali e, regulárnosť a mm, neregulárnosť výdavkov a ako náhle sme sa dostali k nejakým problémom, pokiaľ ide o regularitu alebo e, nie, e, to sme potom vlastne odpočítali z tých platieb, ktoré majú byť poukázané členským štátom v budúcnosti. Takže Um, pokiaľ ide o, ten, uh, o tú otázku, tak uh, toto už implementujeme. A posledná otázka sa týkala prípadov z dvora auditorov za uh, obdobie 94-99 a to sa týkalo korekcií, ktoré žiadala Európska komisia a dôležité je povedať, že v roku 2006 legislatívec prijal nové pravidlá, ktoré sa týkajú postupov finančných korekcií. A pred rokom 2006 neboli presné pravidlá, pokiaľ ide o tú šesťmesačnú obdobu, šesťmesačné obdobie, po ktorom e, prijala komisia rozhodnutie a zákonodarec e, pre roky 2007 až 2013 e, prijal pravidla, ktoré treba uplatniť. To, to, to znamená vypočutie plus šesťmesačná lehota. A pokiaľ ide 90, roky 92-99, um, súdny dvor rozhodol v roku 2015, že to nariadenie, ktoré bolo prijaté v roku 2006, musí byť retroaktívne uplatnené aj na obdobie rokov 94 až 95. A komisia teraz analýzuje dopad e, tohto e, rozhodnutia a čo urobiť do budúcnosti. A pokiaľ ide o to číslo, to je jediné číslo, ktoré ste identifikovali, kde eh, je nejaký rozpor eh, medzi syntetickou správou a oznámením o ochrane eh, rozpočtu EÚ. Myslím si, že to sa týka toho, že tých 903 miliónov eur, ktoré ste našli v tabulke 3.3, tri oznámenia o ochrane rozpočtu EÚ toto obsahuje údaje pri zdroji a to je potom e, opravné, opravené e, predtým, ako sa urobili platby. A to druhé číslo obsahuje už aj všetky spätne vyžiadané e, prostriedky. Dúfam, že moja odpoveď bola presná a dostatočne jasná. Musím sa ešte raz pýtať, hovorí predsedajúca, tá korekcia pri zdroji, ja si myslím, že to by práve malo byť nižšie číslo než to druhé, ale práve vy ste povedali, že to vyššie číslo je korekcia pri zdroji. Preto som sa na to pýtala. In, in princip- V zásade áno, máte pravdu. To znamená, že som asi nebol dosť presný. Obávam sa, že to budem musieť vysvetliť písomne, vysvetliť, prečo nastal ten rozdiel medzi tými dvomi. Okay. Ďakujem. Ehm, k tomu sa vrátime. Niekto ďalší sa nehra, nehlási k slovu, takže sme uzavreli tento bod. Chcem sa poďakovať za túto diskusiu a obávam sa, uvidíme sa aj znova. A teraz môžeme pokračovať ehm, s eh, hlasovaním, pokiaľ ide o implementáciu eh, Microfinance Facility. Sí, muy rápidamente para que podamos pasar al voto. Um... Rýchlo, veľmi rýchlo, aby sme mohli prejsť k hlasovaniu esta opinión es una opinión para la. Eh, je eh, teda eh, táto správa sa musí predložiť výboru pre zamestnanosť. Ide tu o finančný nástroj na mikrofinancovanie a prispôsobili sme to tomu, e, čo sme identifikovali, nie sú teda e, konkrétne nástroje pre mikropodniky. Po kríze e, a potom, ako vypukla kríza, sa to pociťuje ešte viac. Tento dokument umožňuje prispôsobiť financovanie potrebám a zároveň je to nástroj, ktorý môže fungovať na globálnej úrovni. Funguje to napríklad v Indii, tam fungujú mikrokredity, napríklad mikropôžičky ženám, ktoré veľmi prispievajú k hospodárstvu, rodinnému hospodárstvu, vidieckému hospodárstvu a podobne. Komisia teda chcela prispôsobiť tento nástroj potrebám európskych mikropodnikov. Ja chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy Snažila som sa všemožne tieto návrhy zohľadniť. Máme tu kompromisné návrhy. A mám taký dojem, že prostredníctvom niektorých tých pozmeňujúcich návrhov sa dala najavo aj určitá vôľa obhajovať ten nástroj bez toho, aby sa prihliadalo k skutočnosti. Ja nechcem samozrejme vôbec umenšovať to, čo je dobré na tomto nástroji pre mikrofinancovanie. Naopak, chcem ho čo najviac ochraňovať pre takýmikoľvek rizikami. Videli sme totiž, že mikrofinancovanie je predmetom určitých útokov. Vieme si predstaviť, e, z akej strany, odkiaľ tie útoky prichádzajú. Sú to tí, ktorým mikrofinancovanie jednoducho vadí. Nemohla som niektoré pozmeňujúce návrhy podporiť, lebo by v podstate obmedzili podporu, ktorú chceme dať tomuto nástroju. My sme za tento nástroj. Sú tu len niektoré zmeny, ktoré treba vykonať, tak, aby sme zabránili určitým problémom. Chcem skutočne všetkým kolegom poďakovať. Som si istá, že hlasovanie prebehne dobre. Ďakujem aj sekretariátu výboru, ktorý mi veľmi pomohol. Dobre, takže teraz prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh. Čiže naprosto musíme teraz zistiť, to, koľko tu máme ľudí. Je tu niekto, kto nemá kartičku? Uh, mohli by ste najprv uh, zadať kartičke, aby sme videli, koľko nás presne je. Hlasoval každý. Dobre, tak uh, tento test sme ukončili. Všetko je v poriadku? Dobre, tak je to v poriadku. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? To, bolo to trošku neprehľadné, tak urobme to radšej elektronicky. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 3. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 5, kto je za, kto je proti. Robíme to elektronicky, prosím, lebo nie je mi to jasné. Je to prijaté. 6, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatá, sedmička bola stiahnutá, osmička, kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 12, kto je s ústnym pozmúcim návrhom súbočí na ústnom návrhu námietky nie je tomu tak, takže hlasujeme o celom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 13, kto je za, kto je proti, Dobre, overme. Takže bolo to prijaté. 14 to je za, to je proti, to sa zdržalo prijatý. 15, kompromis to je jeden, kto je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. 16 Čiže komplet bol prijatý, 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 17. Kto je za? Prepačte, 18, splní sa predsednička, 18, kto je za? Dobre, musíme si to overiť elektronicky. Ešte jeden chýba. Dobre, už je to v poriadku. Prijaté, dobre. 17 vypadne, takže kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 19, 20 vypadnú. Trojka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 21, 22. Potom je 20 v dvoch častiach, ktorá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, druhá časť, to je za, to je proti, to môže to overiť. Konec overovania, takže je to zamietnuté. 24, kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý, 25, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Dobre, 25 môžeme urobiť aj elektronicky ale myslím, že to jej bolo prijaté. Konec 26 e, to je za, to je proti. Prijatý. Čiže 28 mm, to je za. Tiež je to robíme radšej rovno elektronicky 20 dotnička. Konec hlasovania zamietnutá. 29 kto je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. 30 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. A záverečné hlasovanie menovité elektronicky, prosím. 24.0. Blahoželáme e, spravodajkyni. No. Kolegové, takže budeme pokračovať. I have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 möchte gerne weitermachen in der Tagesordnung. Chcela by som teda pokračovať ďalej, keď už by ste boli ochotní alebo pripravení k tomu, aby sme mohli pokračovať ďalej v našej schôdzi. Čiže teraz sme na bode číslo 5 nášho programu a budeme hovoriť o štúdii, ktorá sa týka finančných nástrojov koheznej politiky a je tu otázka, ako členské štáty a určité finančné inštitúcie rešpektovali a chránili európske finančné záujmy. Takže je to zaujímavá správa. Správajcom je pán Georgi Pirinsky. A tí kolegovia, ktorí pripravili túto štúdiu, sú taktiež prítomní. Vy tam pýtajte u nás a hneď aj dostanete slovo, aby ste túto správu predstavili, alebo neviem, chcete k tomu teda povedať pán Pirinsky, alebo ako? Áno, ďakujem pani predsednička. So, uh, no, you, you have the floor, please. Okay, go ahead. Uh, Dobré popoludnie, dámy a, a páni. Ja sa volám Iona Wishlade a e, som zo mm, Európskeho výskumného centra a e, chcela e, by som teda hovoriť o časti našej správy, ktorá sa týka finančných nástrojov. I thought it would be useful just to start. E, som zo Stratford University Takže veľmi stračne budeme hovoriť o tom, čo sú vlastne e, finančné nástroje a aké, aké je ich použitie. Keď hovoríme o finančných nástrojoch, hovoríme o nich konkrétne v rámci politiky súdržnosti. Komisia ich tu považuje za alternatívu e, tých mechanizmov e, na plnenie plánov majú e, buď formu e, zábezpek alebo hotovosti, ale je tam rôz, celý rad ďalších podôb. Sú rôzne projekty podporované týmto nástrojami a tie projekty musia vytvárať určitý príjem a z toho sa potom hradia náklady a obvykle ide o finančné sprostredkovanie. Použitie finančných nástrojov komisia podporuje na základe niekoľkých e, argumentov. Kľúčové argumenty sú udržateľnosť, to znamená fondy, ktoré sa požičiavajú, peniaze, ktoré sa požičiavajú, sa nakoniec vracajú do rozpočtu a preto podporujú politiku E, ktorá môže podporovať aj do budúcnosti. Tieto fondy sa môžu opäť požičať e, podnikom. Druhé, druhý dôvod e, je ten, že to podporuje projekty vzhľadom na ten postup, ktorý sa vyžaduje a potom tieto nástroje sú efektívnejšie, pretože môžu prilákať aj súkromné investície Pokiaľ ide o trendy, finančné nástroje sú čoraz dôležitejšie a budú v budúcnosti ešte dôležitejšie. V súčasnom období okolo 17 miliárd eur bolo vyčlenených eh, členskými štátmi na použitie eh, na, práve na finančné nástroje, ale toto je ešte malý, eh, malá časť celkového rozpočtu EÚ na politiku súdržnosti, ktorý je momentálne asi 347 miliónov, takže, miliard, pardon, takže to je veľmi malá časť celkového rozpočtu. Pokiaľ ide o národné trendy, stručne, ako asi očakávate, e, niektoré z väčších členských štátov, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko, vlastne predstavujú e, tú najväčšiu časť využitia týchto finančných nástrojov, ale ich e, použitie je nerovnomerne rozdelené. Napríklad vo Francúzsku sa veľmi málo využívajú finančné nástroje, v Taliansko napríklad naopak má veľké čiastky, ktoré sa využívajú v súčasnom období je hlavným zameraním finančných nástrojov podpora podnikom, najmä e, malým a stredným podnikom. Polovica týchto finančných e, nástrojov a príslušných e, prostriedkov ide malým a stredným podnikom vo forme požičiek. Používajú sa aj na energetickú efektívnosť a na mestský rozvoj, ale to predstavuje veľmi malú čiastku celkového, celkovej sumy. Niekoľko slov teraz o štruktúrách na implementáciu. Toto je taká novinka, toto je ten nový aspekt e, plnenia e, tohto mechanizmu Kľúčové charakteristiky sú, že tie riadiace orgány uzavrú e, zmluvu o financovaní s holdingovým fondom a finančným sprostredkovateľom tak, aby nakoniec sa ten finančný nástroj dostal až k príjimateľovi. Dôležité tu je to, že ten poberateľ nie je e, firmou alebo projektom, ale sú to fondy, to znamená tí finanční sprostredkovateľia alebo holdingové fondy. Pokiaľ ide o fondy, ktoré e, sa už do posiaľ absorbovali v týchto troch oblastiach politík, asi 12 miliárd, a to sú E, údaje zverejnené komisiou z minulého týždňa. Teraz už to narastlo na takmer 14 miliárd. To všetko išlo na investície do podnikov a z toho na konci 2013 6,2 e, miliardy sa investovalo e, tým konečným poderateľom. To teraz narastlo na asi 8,4 e- miliardy. Tie údaje pre e, rozvoj miest a energetickú efektivitu sú oveľa menšie. Aj e, objem tých spotrebovaných prostriedkov bol menší. Vidíte tu pomerne významný pomer pri týchto finančných nástrojoch, ktoré zostávajú v fondoch alebo holdingových fondoch na konci minulého roka. A súčasťou štúdie bolo aj to, že sme sa zamerali na e, odborné publikácie v tejto oblasti. A e, to teda, tu treba pripomenúť pomerne krátku históriu týchto finančných nástrojov. E, sú, táto problematika je veľmi komplexná, náročná. A to takisto spôsobilo aj oneskorenie pri implementácii. E, e, v tom období e, do roku 2013 bol ten regulačný rámec pomerne nedostatočný, ale z toho vyvstávali určité e, neistoty pri implementácii týchto finančných nástrojov, ktorým sa potom tie riadiace orgány museli zaoberať. E, Európsky súdny, tá, e, účtovný dvor takisto zistil niekoľko dôležitých nedostatkov pri využívaní finančných nástrojov v prípade malých a stredných podnikov, ktoré boli spolufinancované z politiky súdržnosti. Jedným z najväčších problémov je, že na začiatku v nariadení neboli žiadne požiadavky, konkrétne požiadavky na mm, predkladanie správ ohľadom finančných nástrojov. To sa potom pozmenilo, ale kvalita údajov, ktoré máme, stále je pomerne nízka. Treba však poznamenať, že počet nedostatkov, o ktorých sa hovorí v správe, a ktoré identifikoval aj Európsky dvor auditorov, e, sa e, rieši už v nariadení 2014-20. Súčasťou štúdie bolo 8 prípadových štúdií, 8 operačných programov, tak aby sme mali celé spektrum, pokiaľ ide o veľkosť a oblasť zamerania a išlo tam aj o zameranie na e, oblasti konvergencie. To bolo vlastne dané už e, v tom zadaní. Vidíte, že rozmery sa skutočne líšia v rámci tých prípadových štúdií a takisto aj miera, do akej sa využívali tieto finančné nástroje. Bulharsko napríklad 30 programu bolo pôvodne financovaných z finančných nástrojov, ale napríklad v Andalúzii to bolo len menej než 4 to znamená to, čo sa financovalo z finančných e, nástrojov. Takže je tam skutočne veľký rozptýl, pokiaľ ide o význam, ktorý sa prikladá finančným nástrojom v rámci jednotlivých programov. Len aby ste mali taký stručný prehľad prípadových štúdií, ktorými sme sa zaoberali, nebudem tým prechádzať všetkým dopodrobná. Treba však povedať, že komisia minulý týždeň zverejnila aktualizovanú správu, e, súhrnú správu, ktorá pokrýva e, situáciu do roku 2014, do konca roka 2014 a niektoré z týchto údajov sa už doteraz zmenili. Napríklad v Bulharsku sa zdá, že tie fondy ktoré sa pridelili, e, sa už aj absorbovali, využili a to už bol aj prípad e, Nemecka a takisto Estonska. Estónsko použilo e, finančné nástroje práve v oblasti energetickej efektivity. Naopak Taliansko, tam tá miera E, narastla 7, 3, na 735, ako je to tu uvedené, ale len 53 miliard sa nakoniec investovalo do roku 2014, to znamená asi len tretina celkovej sumy, ktorá bola vyčlenená. Podobne v Španielsku, hoci sa očakávalo, že tie fondy budú plne využité, Nestalo sa tak. E, doposiaľ v Rumunsku e, nastal výrazný pokrok. 117 miliónov z tých 150 vyčlenených bolo investovaných do konca minulého roka a v Slovinsku boli tie fondy využité a investované v celej miere. Na priesvitkách si môžete takisto všimnúť, že sú tu aj niektoré reinvestované fondy. To súvisí s problémom, ktorý sme mali v prípade niektorých údajov. To znamená pochopiť správne, kedy sa tie fondy vrátili, kedy sa e, spätne vyplatili e, malým a stredným podnikom alebo projektom. My presne nevieme, koľko tých fondov sa vrátilo a koľko sa ich pridalo k e, tým zazmluvneným e, čiastkám z e, operačných programov. Toto je práve to ťažké na, tých, na tom predkladaní správ. Je ťažké pochopiť, čo presne prebehlo. Teraz treba povedať, že výsledky prípadových štúdí potvrdzujú to, čo sa tvrdí v odbornej literatúre, to znamená e, tie riadiacie orgány a regulačné orgány, sa, e, tie riadiacie orgány sa postupom času učia, ujasňujú si niektoré tie regulačné nejasnosti, zvyšuje sa rýchlosť a e, takisto sa znižuje tá nedostatočná absorpcia alebo využitie tých zdrojov v niektorých prípadoch. Je takisto ťažké stanoviť presne, koľko sa investovalo zo strany tých konečných poberateľov, či už malých a stredných podnikov alebo projektov. To znamená tie sumy, e, ktoré sa otočili a takisto aké boli náklady na riadenie a na tie príslušné poplatky, pretože to nebolo predmetom povinného predkladania správ, takže niektoré e, údaje sú obmedzené. Celkovo monitorovací systém bol nedostatočný. A tie údaje sa skutočne znamenávajú len do určitej miery. My sme sa teda snažili zosúľadiť údaje, ktoré sme mali dostupné z rôznych zdrojov. Systémy riadenia a kontroly neboli v podstate ušité na mieru týmto finančným nástrojom, a mnoho riadiacich orgánov, s ktorým sme hovorili, hovorili hovorilo o práve aj nedostatkoch na úrovni kapacít, eh, kapacít, to znamená kapacít na to, aby sa eh, bez problémov mohli spustiť tieto finančné nástroje. Tie kľúčové poznatky, ktoré z toho vyplynuli, sa zameriavajú na potrebu flexibility finančné nástroje sa e, implementovali počas finančnej a hospodárskej krízy. Museli sa prispôsobovať tejto situácii, pretože bankový sektor začal byť veľmi opatrný v tej dobe. Zároveň je potrebná stabilita a jednoznačnosť e, regulačného rámca. Pre riadiace orgány bolo veľmi ťaž, ťažké občas pochopiť, ako vlastne treba implementovať finančné nástroje. Dôležitá je takisto efektívna komunikácia medzi rôznymi partnermi, ktorí sú zapojení do celého procesu, riadiace eh, na orgány, sprostredkovateľia a celá podnikateľ, celý ten podnikateľský sektor. Potom vytváranie kapacít, o tom už som hovorila, nebudem sa teda k tomu ďalej vyjadrovať, je takisto jasné, že potrebujeme lepší systém kontroly monitorovania, aby sme lepšie vedeli, čo v skutočnosti sa odohráva a napokon potrebujeme holistický prístup na používanie finančných nástrojov a to tu nejde len o vynakladanie peňazí, ale takisto o rozvinutie akéhosi širšieho podnikateľského ekosystému, ktorý e, poskytuje potrebnú podporu, pomáha firmám rozvíjať sa, investovať a, aby, a takisto sprostredkúva informácie o dostupnosti finančných prostriedkov. Ďakujem. Teraz dám slovo kolegovi, ktorý sa ujme ďalšej časti. Kolegyni, ďakujem Žona. Dobré popoludne všetkým. Som Claire de Hieres a zastupujem Centrum pre európske politiky, ktorý je tuto v Bruseli a my máme mm, možnosť takisto pracovať aj, sme pracovali takisto na tejto štúdii a chcela by som sa zaň vami niektoré zo záverov aj z určitých pona- a čo sme sa ponaučili v prípade tejto štúdie pre vás. Predovšetkým, čo je dôležité, je, že nesmieme zabúdať na to, že štúdia sa sústredila na posledné programovacie obdobie 2007 až 2013 a niektoré z nedostatkov, na ktoré teraz poukazujeme, tie už e, boli odvtedy vyriešené, odkedy došlo k zmene v európskej legislatíve na báze nového nariadenia. Ďalší bod a niečo, čo už bolo spomenuté, je to, že problémy a ťažkosti, s ktorým čelíme v prípade e, dostupnosti údajov, to tiež súvisí aj tou skutočnosťou, je, že väčšina údajov je poskutovaných e, riadiacimi orgánmi na báze dobrovoľnosti Takže naozaj sme museli mať dočinenia s horšou kvalitou údajov. Ďalším aspektom je dopad e, nákladov nebol dostatočne e, vyhodnotený do času prípravy štúdia, osobitne z hľadiska tých e, fondov, ktoré ešte stále prebiehali. E, takže ale my sme vykonali viaceré interviu, rozhovory s zástupcami vy, riadiaceho výboru a zúčastnenými stranami, aby sme si vytvorili dobrý obraz o, o situácii. A ten obraz bol vo všeobecnosti pozitívnejšie než samotné správy a údaje, ktoré boli, ako aj literatúra, ktorá bola v tejto otázke k dispozícii. Takže toto vlastne možno má viaceré dôvody, predovšetkým ide o to, že voľba regiónov pre prípadovú štúdiu bola postavená na báze existujúceho využívania finančných nástrojov v týchto regiónoch. Takže v podstate sme vybrali regióny, kde bola väčšia kapacita na implementáciu finančných nástrojov taktiež, eh, keďže eh, údaje vlastne boli eh, podávané od jednotlivých zúčastnených strany, strán a pravdepodobne oni boli aj skôr ochotní poskytovať pozitívnejšie údaje z hľadiska implementácie finančných nástrojov v ich regiónoch. by som prešla cez jednotlivé otázky, ktoré, e, o ktoré sme boli požiadaní, aby sme ich v rámci tejto štúdie riešili. Začala by som prvou otázkou, pokiaľ ide o finančné nástroje. pokiaľ ide o teda koheznú politiku, ale takisto e, aj to, že finančné nástroje vlastne by mali chrániť, e, alebo otázku, ako chránia finančné záujmy Európskej únie. Takže no, z našej prípadovej štúdie sme mohli vidieť, že tu existuje všeobecný príspevok k finančným nástrojom politikám EÚ a ich jej cieľom. Takisto stojí za spomenutie to, že finančné nástroje stále čím ďalej tým viac zaujímavejšie pre regióny a pre členské štáty. E, pretože sú v súčasnosti určité finančné obmedzenia ale tiež treba spomenúť, že finančné nástroje fungujú lepšie v určitých oblastiach alebo aj pre niektoré cieľové skupiny, napríklad pre malé a stredné podniky a pre určité typy projektov. Takže sú tu určité podmienky alebo kritéria alebo určité také podmienky, ktoré mu predurčujú finančné nástroje na to, že bude úspešný a sú niektoré oblasti, kde finančné nástroje majú menšiu šancu, že naozaj prinesú výsledok. Tak je dôležité nezabúdať, že v porovnaní s grantmi Takže to treba vzdať do úvahy, keď budeme rozhodovať o finančných nástrojoch pre konkrétne projekty. Taktiež ehm, Takisto sú tu aj, je tu, sa tu podporujú princípy, e, ktoré vychádzajú z trhových princípov, avšak ehm, čo sme boli svedkami, takisto aj z údajov, ktoré sme získali, je, že je tu určitá e, nízka miera e, e, poskytnutia či rozdrobenosti projektov a vlastne aj fond, ktorý bol pomerne rýchlo v procese už, možno by mohol byť toho dôvodom. Pokiaľ ide o druhú tú kľúčovú otázku tejto štúdie, ktorá sa týkala jednotlivých úloh a zodpovedností zúčastnených aktérov. A spomína sa teda v prvej časti prezentácie už toto, ale existuje tu určitý, určitý nedostatok ehm, informácií a tiež to súvisí aj s rôznym, finanč, e, rôznym životným cyklom jednotlivých finančných nástrojov. Ďalšia otázka je, že jedný z kľúčových e, e, nedostatkov je takisto nedostatok integrácie, vyhodnocovania aj operačných programov. Takže v mnohých prípadoch operačné programy vlastne boli vedené osobitne a je tam potreba väčšej ďalšej integrácie. Pokiaľ ide o implementáciu, tu tiež viacerí um, viaceré zúčastnené strany žiadali po viac, väčšej transparentnosti pravidiel Takže naozaj boli, bolo tu pomerne málo informácií, pokiaľ išlo o implementáciu v nariadení. Takže vyžadovala sa väčšia transparentnosť. A pokiaľ ide o monitorovanie, tu je jasná potreba väčších technických kapacít na mieste, takže E, viaceré riadiace úrady nemajú skúsenosti z získavania údajov, ale taktiež je tu aj potreba lepšej identifikácie vhodných indikátorov v operačných programoch. V neposlednom rade, pokiaľ ide o kontroly a audit, tu je to tiež tak, že systém bol pomerne mm, slabý. Napríklad neboli údaje o, o chybovosti finančných nástrojov len za granty a tu viacerí nezúčastnené strany volali potom, aby to bola nejaká platforma, kde by mohli zdieľať e, e, najlepšie postupy alebo osvedčené postupy. Takže teraz, keď prejdem k poslednej otázke štúdie, e, pri, prí, príjemcovia sú pripravení používať finančné nástroje, alebo sú ochotní a tu je jasné, že um, čo sme sa poučili a aké skúsenosti sme získali počas programovacieho obdobia. Tu to bolo, tieto skúsenosti boli veľmi užitočné, pri, aby sme mohli v budúcnosti rýchlejšie nasadiť alebo využívať finančné nástroje. Um, a ďalej otázka, že či je treba zlepšiť legislatívu. A legislatíva hlavne musí byť transparentnejšia a jeden z bodov, ktorý spomenul, e, bol spomenutý aj počas našich interviú, je zložitosť kombinovania legislatívy EÚ s národnými vnútroštátnymi um, právnymi systémami. Takže si myslím, že je dôležité zdôrazniť, že tieto prípadové štúdie, ktoré, eh, na ktoré sme sa zamerali, to sú také, ktoré sa týkajú tých, ktorí ovládajú finančné nástroje a ktorí vedia, akým spôsobom využívať takéto nástroje. Takže to, to bolo, pokiaľ ide o výzvy, niektorí kolegovia už spomenuli niektoré z nich, ale tu je potreba zlepšenej koordinácie medzi jednotlivými zúčastnenými aktérmi, je tu potreba úzkeho kontaktu medzi týmito aktérmi nielen z hľadiska dizajnu či tvorby finančných nástrojov, ale vlastne počas celého životného cyklu finančných nástrojov. Takisto je dôležité mať e, schopnosti a orgány pre technickú kapacitu, tiež väčšiu právnu istotu E, takisto je potrebné dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi flexibilitou, zodpovednosťou, ale bez toho, aby došlo k zvýšeniu byrokracie, pretože naozaj administratívna záťaž je už pomerne vysoká a môže byť aj určitou určitým nevýhodou pri e, získavaní alebo pri lákaní pri súkromného nich investícií. Takže v závere by sme chceli povedať, že finančné nástroje sú naďalej zaujímavým cestou pre splnenie cieľov a zapojenie finančných, alebo využitie finančných nástrojov, ako aj účasť e, súkromného sektoru to môžu predstavovať pridanú hodnotu. Avšak tiež je dôležité nezabúdať, že finančné nástroje, finančný nástroj je široký pojem a že je treba vyhodnocovať každý prípad, každý finančný nástroj prípad od prípadu. Takže my si myslíme, a to je jeden z najdôležitých hlavných výsledkov tejto štúdie, že finančné nástroje nie sú liekom na všetko, ale musíme sa dívať aj na konkrétny dizajn každého finančného nástroja z hľadiska konkrétnych potrieb. Takže týmto by som skončila a budeme sa dívať na vaše pripomienky. Budem sa tešiť na vaše pripomienky. Ďakujem pekne, naozaj to bola zaujímavá štúdia, bol to veľmi dobrý nápad a musím povedať, že rešpektujem túto štúdiu. Teraz má slovo pán spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa pripojiť k tým, ktorí poďakovali spravodajkyňam za prácu, ktorú vykonali, aj za spôsob, akým odprezentovali, ako už bolo spomenuté. My sme mali viaceré kontakty počas posledných eh, mesiacov a hlavné témy ktoré súvisia s tým, o, čom sme, o čo sme žiadali. Chcel by som sa teda sústrediť na dôležitosť tejto správy v tom kontexte, že o čo ide. Mám tu list, ktorý ste vy určili asi pred rokom komisii A v, v oznámení, ktoré sa týkalo fin- demokracie, v tom ste ste hovorili, že by ste chceli vedieť, aké nástroje a mechanizmy komisia zamýšľa využívať e, pre financovanie 300 miliardového e, fondu a vy ste ho spomenuli, že sa komisia mala sústrediť na bližších rokoch na zdravé finančné hospodárenie v rámci siedmých eh, vlajkových iniciatív v rámci Európskeho programu 2020 a v tomto kontexte jeden z požiadaviek, ktorá je konkrétne uvedená v vašom texte, je, že finančné nástroje by sa mali využívať s veľkou, veľmi opatrne z hľadiska ich efektívnosti, pretože ich efektívnosť je často e, obmedzovaná e, Európskym úrad, dvorom auditorov z hľadiska nesprávneho uplatňovania predpisov, ktoré sa týkajú týchto fondov. Čiže to, čo je v tejto správe, a my sme to aj vlastne formulovali, a záver tejto štúdie je, že treba posudzovať, ako členské štáty a finančné inštitúcie spolu s komisiou zabezpečujú správne využívanie európskych e, fondov používaním, využívaním e, príslušnej legislatívy na identifikovanie dobrej praxe a ponaučenia sa z predchádzajúceho obdobia a poskytnutia odporúčaní, ktoré by mohli byť užitočné pre členské štáty, aby sa vyhlo e, nedostatkom nedostatkom a neregulárnostiam a zlepšili ich svoj výkon. Nuž, no nebudem <laughs> opakovať prezentáciu, ale Myslím, že pokiaľ ide o tieto závery, myslím si, že sú tu dva aspekty, ktoré neboli spomenuté a chcel by som na ne poukázať. A jedným z nich je, že štúdia poskytuje informácie o rôznych vnímaniach finančných nástrojov zo strany verejnosti a je, inak to vníma teda verejnosť, inak to vníma súkromný sektor. Čiže pre súkromný sektor sú finančné nástroje sú tu na to, aby financovali projekty, ktoré sú vlastne z úrovne EÚ a sú predmetom príslušných predpisov. E, respektíve takto to vníma verejnosť. A súkromný pohľad znamená, že si týmto môžu e, splniť určité svoje súkromné záujmy za, s, menej, s menšou kontrolou a s väčšími peniazmi. Um, ehm, už, a e, ak by to tak nebolo, tak vlastne by boli zrejme menej atraktívne. Potom je tu jeden ďalší aspekt, na ktorý by som chcel poukázať a ten súvisí E, si myslím, že aj vlastne toto bolo pôvodne E, ten váš pôvodný kontext, o, o ktorý ste spomínali asi pred rokom, ale napokon, čo sme do, sa snažíme dosiahnuť v rámci politiky súdržnosti, je konvergencia, približovanie sa, väčšia súdržnosť e, a riešenie nerovnosti medzi regiónmi a krajinami. A ja si myslím, že toto je principiálna výzva, ktorá je pred nami aj pred komisiou, aj pred teda našim výborom, pani predsednička, aj na báze diskusie, ktoré sme už mali predtým aby sme dosiahli výsledky vlastne pri, e, keď chceme dosiahnuť cieľ, tak cieľ musí byť znižovanie rozdielov a podľa mňa dobré finančné hospodárenie v tej záverečnej analýze znamená jednoznačne dodržiavanie pravidel aj dosiahnutie finančných cieľov fondu, to je vlastne tá kohezia, tá súdržnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcelo by k tomu sa ešte k tomu vyjadriť obe naše dámy, naše hostky. Would you like to comment on the rapporteurs? Chceli by ste sa vyjadriť eh, k návrhom spravodajcu? Ďakujem. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Prinskému za jeho poznámky aj usmernenie e, zo štúdie. Myslím si, že ste správne poukázali na to, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi verejnými a súkromnými záujmami a myslím, že to je také zložité a zároveň citlivé. medzi niektorými riadiacimi orgánmi prevládajú obavy, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na to, aby boli v súlade s nariadením. A sú, existujú aj príklady dvoch, troch riadiacich orgánov, ktoré sa rozhodli nepoužívať v budúcnosti tieto finančné nástroje práve s ohľadom na príliš veľké finančné zaťaženie pre, v prípade spolufinancovania z ERFT. Takže treba nájsť rovnováhu medzi tým, že zabezpečíme ochranu verejných fondov a zároveň, e, že využíme e, súkromnú e, súkromných expertov a expertné vedomosti. To nie je také jednoduché, ale Takže toľko k tomu všeobecnému aspektu. Neexistuje nejaký čarovný prúti, ktorý nám tu pomôže, ale máme pozitívne príklady. Niektoré krajiny majú dlhoročné skúsenosti s využívaním finančných nástrojov v domácej politike a naozaj trvá veľa času vybudovať sieť expertov a dôvery tak aby vzniklo dobré podnikateľské prostredie. A druhá vec, ktorá sa týka súdržnosti ako princípu a základného cieľa. Áno, finančné riadenie musí byť e, v centre, ale jednou z náročných vecí je aj otázka kapacít. A viem, že komisia explicitne rieši túto otázku spolu s EIB, Európskou investičnou bankou, s tým, že vydáva usmernenia k finančným nástrojom. A myslím, že do budúcnosti by sme sa už mali dostať z tej fázy učenia sa a mali by sme uh, byť orientovaný pozitívne na výsledky aj vo svetle už dosiahnutých výsledkov. Ďakujem. Vaša prezentácia mi trošku spôsobila vránsky, lebo vy ste vlastne potvrdili to, čo vieme. A síce, že nemáme dostatok údajov, nevieme teda, čo sa konkrétne deje. A to súvisí aj so správou, ktorá nevie, alebo riadiace orgány len čiastočne vedia narábať s týmito údajmi. A potom sú tu otázky, či sa naozaj ochraňujú záujmy, finančné záujmy EÚ a otázka, či nedochádza aj k podvodom. Takže keď e, hovoríme o finančných záujmoch únie, tak vlastne chceme sa vyhnúť podvodom. A ukázalo sa, že e, menej podvodov, áno, ale ako? A teraz niektoré regióny e, dokážu dobre využívať finančné nástroje a ako správotajkyňa som sa tým intenzívne zaoberala a existujú regióny, vieme to aj z televízie, ktoré a, a, robia kampane. Máme regióny, kde je a, vysoko organizovaná kriminalita. A keď vidíme, že tieto regióny práve využívajú a, fondy EÚ, tak ja sa pýtam, či je to dobrá správa, keď o tom počúvame. Um, Myslím si, že to sú uh, dve rôzne otázky, alebo dve rôzne časti tej istej otázky, ale eh, je tu ide o prioritu, ktorá sa kladie na niektoré regióny v rámci koheznej politiky. A potom eh, tu ide o finančné nástroje. A keď sa pozrieme na údaje, ktoré máme zo správy Dvora auditorov, my sme nenašli nič, čo by naznačovalo tomu, že e, existujú e, nejaké závažnejšie problémy s finančnými nástrojmi, než povedzme s grantami. A keď sa pozrieme na operačné programy a správu Dvora auditorov, tak existujú rôzne názory na to, či finančné nástroje boli e, jednoduchšie e, na e, audit ako predmet auditu alebo granty. Treba urobiť rozdiel medzi rôznymi vecami a myslím si, že jednu vec môžeme povedať, že aj keď existuje, existujú dôkazy nadmernej alokácie v niektorých prípadoch a že tu existuje aj um, snaha vyhnúť sa nad, nadbytočnému a nadmernému zazmluvneniu. Máme tu aj mm, usmernenie alebo um, kde, ktoré sa týka vrátenia fondov do rozpočtu. A je tu samozrejme aj problém e, zazmluvnenia a toho, či sa tieto fondy nakoniec dostanú konečným príjimateľom, ale tu nejde o to, že by tieto e, e, fondy neboli nikde v účtovníctve zachytené. Ale len aby som to doplnila, nové nariadenie je oveľa prísnejšie, pokiaľ ide o monitorovanie a poskytovanie informácií, takže myslím si, že sa uberá správnym smerom aby sme naozaj získali jasný prehľad o rozdieloch medzi grantami a týmito finančnými nástrojmi. A to je niečo, čo aj súčasné programové obdobie môže urobiť. A síce, že prinesie väčší prehľad. Áno, Eh, teraz to síce nefunguje, toto už je taká otrepaná fráza komisie, teraz to síce nefunguje, ale prijali sme opatrenia v budúcnosti, to bude lepšie. Eh, neviem. Eh, moje, moja verzia sa začína na strane 44, takou, tiež takouto vetou, je to strana 44 štúdie. Ale teraz má slovo kolegyňa Dlabajová Martina. Ďakujem. Pani predsedajúca, mám len niekoľko otázok. V prvom rade chcem sa spýtať, či aktualizujete údaje e, s ohľadom na koniec roku 2014. To je prvá otázka. Budem pokračovať s ďalšími otázkami. Toto bola len prvá. Druhá. Hovoríte tu o monitorovaní a hovoríte, že tie systémy monitorovania sú slabé. Takže čo treba zlepšiť? Kde sú ťažkosti? A otázka, či tie údaje, ktoré dostávate, sú spolahlivé. Čiže čo je slabou stránkou v systéme monitorovania? A potom sa chcem ešte spýtať, či naozaj vieme, aké sú potreby príjimateľov, konkrétne malých stredných podnikov. Tu hovoríme o cieľovej skupine malé stredné podniky. Predpokladám, že ste študovali aj otázku, aké sú ich skutočné problémy, aké majú problémy s finančnými nástrojmi, aké majú potreby. Máte takéto údaje? Môžete sa s nami podeliť o nejaké zistenia, ktoré sa týkajú priamo príjimateľov? A potom ešte, keďže e, poznáte e, slabé stránky z predchádzajúceho programovacieho obdobia, aspoň dúfam, že ich poznáte za roky 2007-2013, čo do budúcnosti? Aké kroky ste prijali do budúcnosti, pokiaľ ide o nové finančné nástroje na nové e, programovacie obdobie 2014 až 2020? Teda aké sú ponaučenia? A posledná otázka. Zdá sa, že finančné nástroje budú stále dôležitejšie. Je to trend, ktorý už nastúpil a myslím, že vy ste spomenuli, že finančné nástroje budú stále dôležitejšie. A ja sa chcem spýtať, čo si myslíte, že je najlepšie použitie? Pre koho a pre aké oblasti? A ešte jedna otázka, ktorá možno nesúvisí s politikou súdržnosti, ale predsa chcela by som sa spýtať, či ste uvažovali o tom, že využívanie finančných nástrojov by bolo dobré aj v iných oblastiach, napríklad v polnohospodárstve, v oblasti rozvoja a aké by potom v týchto iných oblastiach boli hlavné výzvy. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. V prvej otázke myslím, že um, ostatná správa komisie vyšla minulý týždeň alebo v niekoľkých minulých týždňoch. A my radi aktualizujeme údaje, aby sme zohľadnili tie najaktuálnejšie informácie. Druhá otázka, ktorá sa týkala monitorovacieho systému. Táto téma sa týka najmä toho, že ten systém monitorovania je nastavený skôr na používanie nenávratných požičiek, teda grantov. A len málo sa vie o tom, čo sa deje pod úrovňou konečného príjimateľa, zatiaľ čo v kontexte finančných nástrojov je to teda pod tú úroveň sprostredkovateľa. Nevieme teda presne koľko, povedzme, pracovných miest sa vytvorilo. Možno to nie je až taká dôležitá informácia v tomto kontexte, pretože to, čo robia finančné nástroje pre malé stredné podniky, je, že vlastne prekrývajú tú medzeru vo financovaní a ten problém so získaním financovania. Čiže <clears throat> tu nejde až o to, čo sa e, deje na úplne tej najnižšej úrovni konečného príjimateľa. A potom k tej téme skutočných potrieb malých stredných podnikov to bola súčasť štúdie, ktorú sme vykonali. Vieme od, e, už z inej práce a vieme aj z literatúry, že rozhodne v kontexte firiem, podnikov, isté kategórie podnikov majú obzvlášť veľké problémy získať financovanie. Hovorili sme o E, predtým v bode 4 o otázke e, mikrofinancovania povedzme o skupinách, ktoré zamestnávajú ženy a tieto majú problémy získať financovanie alebo začínajúce podniky, vysokorizikové podniky. Vieme, že existujú celé skupiny, e, ktoré sú znevýhodnené, pokiaľ ide o prístup k financovaniu. Ehm, či už e, z dôvodu vysokých nákladov na transakcie alebo e, asymetrie informácií, takže banky nevedia náležite zhodnotiť riziko a tak ďalej. Takže tie potreby sa odlišujú vzhľadom na rôzne skupiny, ale to bolo tiež súčasťou štúdia. Keď sa pozrieme do budúcnosti, Myslím si, že sú jasné cesty, akými sa komisia uberá, aby odstránila slabé stránky, ktoré identifikovala v minulosti. Myslím, že niektoré veci sú naďalej zložité, pokiaľ ide o ich výklad a pochopenie. Legislatíva je teraz vo viacerých dokumentoch a napríklad výber finančných sprostredkovateľov e, je ešte stále komplikovaný, pokiaľ ide o pochopenie požiadaviek. A takisto sa ukazuje, že ešte stále sa pomaly rozbieha nové obdobie a tie riadiace orgány, ktoré nemajú skúsenosti z minulého obdobia, majú možno stále ešte problémy, ale v súčasnom nariadení je tak či onak väčšia jasnosť, prehľadnosť, hoci niektoré veci sú pre nich stále zložité. A posledná otázka sa týkala toho, že finančné nástroje sú stále dôležitejšie a kde inde, v akých iných oblastiach by sa ešte dali využiť? No to je pomerne zložitá otázka. Ťažká odpoveď. E, určite ambíciou komisie je, aby sa tieto finančné nástroje dali využiť e, pre všetky tematické ciele, ale zo samotnej povahy finančných nástrojov vyplýva, že e, sa odvíjajú od toho, že projekty sú realizovateľné a dokážu generovať e, istý objem financií a to potom determinuje, či sa dajú na ne použiť finančné nástroje alebo nie. Či napríklad, či môžete použiť finančný nástroj na cesty e, v niektorých krajinách, e, to môžete urobiť, ak máte systém mýta, ale inde nemáte zavedený systém mýta, takže nebudete mať nejaký nejakú možnosť generovať e, tržby e, z takéhoto projektu. Ale e, využívanie finančných nástrojov je naozaj podporované v minulom období, ale máme už náznaky, že sa majú využívať aj v v polnospodárstve a v rozvoji vidieka, ale ťažko teraz špekulovať o tom, aké významné budú finančné nástroje v týchto iných oblastiach. Myslím si, že opäť to bude závisieť aj od veľkosti programu, od kritickej masy. Ak máte mm, malé fondy, potom ťažko eh, získať tú potrebnú kritickú masu. Ďakujem. A ďalším je kolega Vogen. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem za túto prezentáciu. Ja som veľkým fanúšikom eh, finančných nástrojov a dúfam, že ich uvidíme veľa viac v budúcnosti, pretože máme už dobré príklady z minulosti, kde boli využité. Len minulý týždeň Eh, sa otvoril sa druhý kampus na univerzite Swan, Swansea a niekedy som eh, prekvapený, že ich nevyužívajú viaceré členské štáty. Môžete nám vysvetliť, prečo ich nevyužívajú širšie aj iné členské štáty, prečo nie všetky členské štáty ich nevyužívajú tak, ako môžu. A ďalšia vec, ktorú ste povedali, 50 Eh, fondov mm, sú v tých holdingových agentúrach. Mohli by ste to vysvetliť, eh, ako dať viac peňazí do týchto finančných nástrojov, ako ich viac využovať, eh, aby sa tieto peniaze naozaj potom dostali do projektov a financovali projekty. Takže môžete nám vysvetliť aj túto stránku. A posledná, tretia otázka. Spôsob, akým sa tieto fondy využívajú, dám vám jeden príklad. Hovoríme o ochrane finančných zámov EÚ a keď majú tieto agentúry tieto peniaze, potom ich požičiavajú malým stredným podnikom a na projekty. Môžete nám povedať, aké sú úrokové sadzby, ktoré účtujú takéto agentúry, ktoré potom požičiavajú tieto peniaze, je to rovnaká sadzba, alebo je to vyššia sadzba, alebo možno nižšia sadzba. Toto je, myslím si, že e, dôležité, lebo zvyčajne je to za rovnaký úrok, ale poznáme príklady, keď potom ďalej dávate tieto peniaze za vyšší úrok. Ďakujem vám k tej prvej otázke. Prečo nie všetky členské štáty používajú finančné nástroje. Už sa tu povedalo niekoľko vecí. Jedna vec, jednu vec treba poznamenať. Pomerne veľa krajín používa finančné nástroje ako súčasť domácich politík e, v rámci e, fondov ERDF. E, napríklad Vlámsko je takým príkladom, Rakúsko, Francúzsko, vo Francúzsku e, tieto finančné nástroje, ktoré využívajú spolufinancovanie, e, je pomerne um, obmedzené, ale používajú tieto finančné nástroje v domácich e, politikách. Z časti to súvisí, tá situácia, o ktorej hovoríme, súvisí s tým, aký je, aké je zameranie tých operačných programov a časť súvisí s mm, objemom e, tých zazmluvnených e, prostriedkov vo Flámsku napríklad je to pomerne malé, aby to skutočne sa to stálo tým ľuďom tam v Rakúsku. Zameranie programom je, programov je iné, e, takže nakoniec sa tam toľko neuplatnia tie finančné nástroje. Vo Francúzsku je čiastočne dôvodom administratíva. Ten administratívny správny kontext, v ktorom pracujú tie riadiace orgány, tým sa veci komplikujú pri vytváraní finančných nástrojov viac vo Francúzsku než v porovnaní s inými krajinami. A Súvisí to aj s francúzskými finančnými zákonmi a právnymi predpismi. A pokiaľ ide o to čerpanie a to, že nebolo také vysoké, ako mohlo byť, tam je niekoľko dôvodov. Už aj Európsky dvor auditorov poukázal na to, vlastne aká je potreba finančných nástrojov v novom období e, poukázal na požiadavky podľa nariadenia, kde sa musí robiť vyhodnotenie tej, toho rozdielu predtým, kým sa rozhodne, než sa rozhodne o pridelení finančného nástroja, aby sa lepšie chápalo, ako, aký problém vlastne tam je. A okrem toho sú aj dôkazy toho, že nastali prípady nadby, nadmerného pridelovania e, fondov, aby sa zamedzilo automatickému sťahovaniu takýchto alebo odoberaniu takýchto fondov v niektorých regiónoch. A ďalšia vec súvisí s tým, že finančné nástroje boli vytvorené vo veľmi zložitej klíme a hoci v niektorých regiónoch bolo to čerpanie vyššie v dôsledku e, krízy, Napríklad vo Velze práve nastala taká situácia e, v reakcii na krízu. V iných regiónoch naopak boli malé stredné podniky opatrnejšie pri investíciách a preto bola aj požiadavka na tieto nástroje menšia. Takže tieto tri faktory spoločne prispeli rôznymi spôsobmi k tej situácii. Ten tretí bod. Ako sa používajú tie fondy? Hm, používajú sa veľmi rôzne v rôznych regiónoch. V niektorých sú tie podmienky, za ktorých sa poskytujú, veľmi blízke komerčným podmienkam, takže sa používajú priamo na vyplnenie finančných nedostatkov alebo chýbajúcich finančných prostriedkov. Niekde inde sú tie podmienky miernejšie. To znamená, sú tam také doby splatnosti, ktoré by komerčný sektor neponúkol, alebo úrokové sadzby sú podstatne nižšie než komerčné úrokové sadzby, a ktoré e, sú teda umožnené pravidlami štátnej pomoci. Takže tam je veľký rozptýl a možno do istej miery to súvisí aj s tým, ako sa tie fondy kapitalizujú. Niektoré fondy napríklad sa kapitalizujú e, prostredníctvom požičiek EIB e a je to takisto podmienené, je to podmienené mierou rizika, lebo táto požička sa musí EIB splatiť ako v prvom rade a e, tam je teda určitý finančný záujem na strane poberateľov, aby to tak bolo. Takže tu je skutočne celý rad rôznych praxí v rôznych krajinách od tých veľmi miernych podmienok na poskytovanie pôžičiek až e, po tie vyslovene striktne komentné, komerčné podmienky. Kolegyňa Celer. Ja, ich bin äh, dankbar für die Studie, allerdings Ďakujem pekne za tieto štúdie. A keď si myslím, že tu existuje, vlastne potvrdzuje len ten, tie princípy, o ktoré, čo som sa obávala. Teraz pokiaľ sa pozrieme na regionálnu politiku, Vlastne už vidíme, že na obdobie napríklad 2007 až 2013 a medzi tým bol rok 2008-2009, to boli roky finančnej krízy, čo spôsobilo veľké ekonomické problémy v mnohých krajinách EÚ, alebo prakticky vo všetkých, kde takisto aj bankový sektor zrazu nebol k dispozícii ako poskytovateľ úverov. A myšlienka teda vtedy bola, že aby sa prostriedky z kohedného fondu mohli využiť tak, aby sa pokryli peniaze, kde vznikli medzery v úverovej oblasti aby aj hospodárstvo malo prostriedky osobitne pre malé a stredné podniky, ktoré sa ocitli v, tej, v, tom, v tom škrtení úverov a aby boli určité nejaké finančné nástroje k dispozícii, aby sa podporilo teda hospodárenie. No nejako rôznym spôsobom jednotlivé krajiny k tomu pristupovali, napríklad v Nemecku e, vláda napumpovala do hospodárstva množstvo peňazí, e, viac ako stovky miliónov eur na komunálnu úroveň. Viem, ako to je, čiže komunál, na, na lokálnej úrovni obce mali množstvo peňazí k dispozícii, aby sa ekonomika obnovovala, ožívala a podobne. Takisto potom bola k dispozícii prémia pre životné prostredie. Tí, čo mali staré auta, dostali 2,5 tisíc, aby si mohli kúpiť nové auta, čiže to tiež tiež pomohlo napríklad e, automobilovom priemyslu a podobne. A zároveň som chcel, lebo vtedy vlastne sa prostredníctvom Fondu pre regionálny rozvoj poskytnúť alebo priniesť na vidiek aj inovatívne e, nápady pre malé a stredné podniky, alebo aby aj malé a stredné podniky sa mohli e, zúčastniť takýchto skôr inovatívnych projektov a to mala byť pridaná hodnota práve zo strany Európskej únie. E, ne, teraz ako to vlastne E, vyzerá tam, kde Európa pôsobí s európskymi peniazmi, tak e, tam vlastne tá ten zúčtovací postup zúčtovania bol taký, že mnohých to vlastne skôr odstrašilo, než by, by sa, e, sa sa im uľahčil prístup k týmto peniazom. Malé podniky s 20-30 zamestnancami jednoducho nemajú k dispozícii také administratívne kapacity a schopnosti, aby zvládli toto množstvo rôznych formalít a byrokracie, ktoré zo sebou tieto peniaze niesli. Čiže tie fondy zo sebou sa uplatnili práve tam, kde mali obrovské veľké aparáty, ktoré to zvládli, tieto byrokraciu a tie potom aj tie prostriedky dostali a a tam, kde, tie penie, tam, kde nemali na to sekretárov či sekretárku, tak tam sa to jednoducho neudialo a tie peniaze prepasli. A teraz je tu otázka, že tie e, revolvujúce fondy ktoré sa vlastne mali by prinášať ďalšie peniaze, keď sa investujú do súkromnej e, oblasti a tie potom produkujú peniaze, aby tam produkované peniaze sa vrátili späť. E, tu by som mohol požadovať e, alebo chcel uplatniť pozitívnu myšlienku, pretože keď e, máme dočinenia s verejnými peniazmi, tak vždy s tým je spojené to, že eh, je treba dodržiavať veľmi prísne ale zákony a legislatívu a podmienky a potom tam, kde sú tie združenia napríklad dispozit, eh, majú právomoci si napríklad eh, tí si to teda mohli dovoliť, ale malé, pre, malé a stredné podniky jednoducho nezvládli e, a teraz máme situáciu, že je množstvo peňazí, alebo dostatok peňazí je v obehu a už nechceme, aby každý e, týždeň či mesiac pumpovala ECB miliardy e, do, každých, do krajín, keďže momentálne sú také nízke úroky a myslím si, že každý môže ísť e, do banky a dostane úver bez toho, aby musel zaťažiť svoju vlastnú administratívu touto hroznou byrokraciou. Jednoduchšie je pre nich ísť do banky a si povičať peniaze. Takže je tu otázka, že na čo a, a akým spôsobom uh, Ehm, alebo akým spôsobom to teraz budeme fungovať, či budú lepšie vlastne e, súkromné úverové inštitúty alebo banky, kto vlastne má toto vyrokovať, alebo či existuje napríklad v jednotlivých štátoch, ako sa už aj hovorili, či existujú nástroje, ktoré fungujú lepšie ako tie naše. A pokiaľ ide o rôznych rôzne podporné nástroje, keď sa všetky dajú dokopy, napríklad sú na národnej úrovni spolu s európskymi a keď sa to skombinuje. A potom sú tu tie modality, ktoré odstrašovania už budú odstránené, tak e, potom možno, že už konečne sa zvýši aj záujem o tieto nástroje. Um, aj keď nebude oveľa vyšší záujem, možno práve preto, pretože sú tu stále vysoké náklady na byrokraciu a na administratívne spracovanie týchto, týchto nástrojov. A ako už aj jedna z, aj z dvoch expertiek povedala taktiež, že vlastne tu sa musíme v budúcnosti na to dôkladnejšie ešte pozrieť, aby naozaj peniaze jednoducho neležali na zemi, E, aj pretože boli vyhradené na dobre myslené zámery a na posilnenie zamestnanosti napríklad a hospodársky rast. A v závere už končím, áno, pri kontrole rozpočtu peniaze nemôžu zostať len tak e, ležať na zemi a e, vlastne sa potom nepoužijú tak, ako to bolo pôvodne určené a to tiež nie je potom ani v zájme našo, našho výboru. Predsednička, môžete nám teda e, vysvetliť, e, poskytnúť nejaké stručné odpovede? Um, yes, a couple, a couple short... Niekoľko pripomienok, e, krátkých pripomienok k tomuto. Kríza mala závažné dôsledky nielen na dostup dostupnosť finančných prostriedkov pre firmy, ale aj na to, ako sa e, firmy pozerajú na finančné prostriedky. A to vidíme aj na číslach, ktoré komisia e, vyprodukovala tak, ako to pravidelne robí. Bolo veľk, veľa podnikov, ktoré vôbec ani nepožiadalo o peniaze, lebo si mysleli, že ich odmietnú. To znamená, že e, nastalo akési negatívne očakávanie v hospodárstve. Tá kríza mala teda dôsledky nielen na dostupnosť peňazí, ale aj na ochotu alebo dôveru firiem v to, že tie peniaze získajú. A druhá vec sa týka byrokracie. Veľmi často sa stáva to, že pri implementácii finančných nástrojov sa používajú banky, ktoré používajú bežne firmy, ktoré majú a malé a stredné podniky nie sú priamo zapojené do byrokracie, sú istým spôsobom chránené, takže otázka byrokracie sa skôr týka tých riadiacich orgánov alebo tých finančných sprostredkovateľov, ktorí často musia robiť napríklad podvojné účtovníctvo, aby vykazovali e, veci tak, ako sa požaduje e, z hľadiska štrukturálnych fondov a bankovníctva. Ale nemyslím si predsa len, že by na úrovni konkrétnych podnikov byrokracia bola takým zásadným problémom. Podľa mňa je to skôr skutočne na tej administratívnej rovine. A potom je tu otázka akéhosi vyváženia samozrejme toho verejného záujmu, potreby e, na kontrolu a podobne. Prepačte, máme ešte tri ďalšie body. Musím vás požiadať, aby ste to ukončili Pani Ayala Zender. Áno, ďakujem. E, máme málo času, takže veľmi stručne. Ďakujem za toto vysvetlenie, ďakujem aj za štúdiu. Chcela by som sa spýtať. Vy ste opísali dobre tú e, situáciu krízy a to, aké dôsledky to malo pre finančné nástroje. Ale predsa len ešte stále je tu taký názor, ktorý sa týka používania um, finančných nástrojov a finančnej podpory a to, že by v podstate bolo lepšie používať tie, um, tie subvencie, finančné dotácie, než, než finančné nástroje. To je prvá vec. A druhá vec, sú rozdiely medzi sprostredkovateľskými bankami alebo organizmami. Vy ste vo vašej štúdii e, vyhodnotili, ktorý nástroj alebo ktorý, ktorý ten typ takýchto sprostredkovateľov je najvhodnejší pre využívanie e, finančných nástrojov? Pretože v Európe je veľa typov sprostredkovateľov, finančných sprostredkovateľov, veľa, typa, veľa typov eh, prevádzkovateľov alebo podnikov sú, alebo inštitúcií sú tu banky, ktoré používajú finančné nástroje progresívnym spôsobom, sú banky, ktoré nie. Používajú dokonca aj finančné nástroje iných krajín a podobne. A na strane 90 je niečo, na čo sa chcem spýtať. E, príspevok k politike súdržnosti. Vidím tu obrovský rozdiel A v podstate toto je otázka, ktorá sa týka tých organizmov, ktoré sú zodpovedné za riadenie a pravdepodobne by som mala položiť tú otázku prám priamo im. Takže E, možno, že tá otázka, o ktorej sa na strane 90 hovorí, by sa mala vnímať podobne, aj tie odpovede by mali byť e, podobné ako tie odpovede, ktoré platia e, pre finančné dotácie. Takže v tejto otázke a aj odpovedi je veľa rôznorodých informácií, a možno, že sa tam príliš generalizuje, zovšeobecňuje. E, nakoniec z toho vyplýva, že niekedy je ľahšie pracovať s grantmi než s finančnými nástrojmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. V podstate sa veľmi málo prieskumu vykonalo, či výskumu vykonalo, pokiaľ ide o um, granty a pôžičky. Nie je dostatok e, štúdií. Zdá sa, že asi to nie je vec, ktorá je dostatočne preskúmaná, ale v posledných nedávnych seminároch, ktorých som sa zúčastnila, e, ktoré sa týkali riadiacich orgánov, jedna z otázok, a často mnohí s tým súhlasili, bol návrh, aby že by životaschopná firma radšej si zobrala požičku, ktorá pokrie 80 jej potreby, než nejaký grant, ktorý jej pokrie 20 A čiastočne s tým súviselo aj to, a ľudia mali takú tendenciu sa tomuto venovať, že schopná firma radšej chce bankový úver, než grant, lebo je s tým spojený menej byrokracie než v prípade grantu. Ja, keď je to možno trošku vtipné, a, a, ale je tu jasná vôľa u riadiacich orgánov snažiť sa využiť finančné nástroje, aby vlastne pôsobili ako proti tej kultúre grantov. A súčasťou tohto, napríklad, čo sme to videli napríklad v Litve, A pokiaľ ide o vlastne požičiavanie prostriedkov, e, ktoré ručili peniazmi z kohezného fondu. objektívne sú tu rôzne nástroje a nie je jeden lepší ako druhý. Viaceré menšie firmy e, skôr budú e, preferovať e, pôžičky, pretože to nemá potom ani vplyv na vlastníctvo firmy a jednoducho tiež majú pocit alebo sú citliví z hľadiska e, kapitálu, pretože potom je tam rôzna kontrola a kapitál takisto môže byť e, zaujímavý pre napríklad také firmy, ktoré sa e, snažia e, spolupracovať s univerzitami a podobne, pretože tam potom majú vysoké návratnosť. E, predseda, prerušujem vás a dám slovo pani Dudke z Európskej komisie. Nech sa páči. I will be very short. Uh, thank you very much. Uh, I mean, uh, I will just repeat what... Yeah budem stručná, ale chcela som povedať, že väčšina z zistení z správy pochádzajú z rokov 2007 až 2013 a v rámci nového opravného rámca sme sa už vyriešili väčšinu z týchto problémov. Tiež máme aj, sme poskytli usmernenia pre riadiace e, orgány, máme aj technickú pomoc, ktorá má pomôcť e, rozvinúť, e, prekonať administratívnu kapacitu, pretože to je dosť taká kritická otázka, aby všetci aktéry vlastne záchodu sa učili a budovali si administratívnu kapacitu predsedajúca. Týmto sme sa dostali k záveru tohto bodu programu. Chcel by som sa vám poďakovať za túto štúdiu. Ešte raz ďakujem pekne, mrzí ma, ale musí mi trošku brutálnejšie, lebo nikam dneska to nedokončíme. Teraz e, ďalšia boda, ktorá sa týka našej cesty do Hamburgu a Berlína. Teším sa že kolegyňa Jala Zender, kolega Kiniči, kolega Novakov Vali a ďalší kolega, ktorý príde, s nami v Berlíne 3. novembra ráno najprv vo výbore pre Európu máme stretnutie e, na tomto výbore, potom budeme diskutovať o vlastných zdrojoch a na, finančno, na ministerstvo financí a tiež budeme diskutovať o daňových podvodoch, podvodu DPH. Potom budeme mať obed, e, ktorý počas obeda diskutovať o národných vyhláseniach. A potom máme termín kde budeme sa diskutovať o výsledkoch osobitnej správy za rok 2013, teda z dvor auditorov o vypočtoch e, hrubého domáceho projekt, produktu. Potom mm, budeme ešte sa venovať niektorým, navštevíme niektoré projekty, objekty v Berlíne. Tuto čo sa týkajú tých e, investícií 2007 až 2013. E, ideme do technologického parku, ktoré kolega Zeller veľmi dobre pozná. Tam to, tým sa dostávame do popoludní, potom pôjdeme do Šverinu. Tam budeme rokovať e, s zástupcami z Mecklenburska Pomeranská. Potom rok 2013 teda to je vlastne pre nás tá, ten východ, o čom budeme diskutovať. Potom ideme do Hamburgu, e, tiež budeme sa venovať niektorým otázkam v prístave a potom otázku, čo a ako implementoval štruktúrálne fondy Hamburg. Potom budeme mať aj tlačovú konferenciu o celej našej ceste. myslím si, že by sme sa nemali venovať len našim, e, e, keďže je to dôležitá cesta z hľadiska našich vlastných e, prostriedkov. Máme tu na aj stretnutie, máme tu aj zástupcu German Desk, ktorý bolo by dobre, keby sa teda prihlásil zástupca tejto kancelárie. Ďakujem pekne. Takže my vás budeme sprevádzať počas vašej návštevy, pretože považujeme za veľmi dôležitú všetky tri e, Bundes krajiny, pokiaľ ide o používanie štrukturálnych fondov. A budeme vlastne pri vás v zásade Máme vlastne trošku e, alebo rôzne problémy, o ktorých budeme hovoriť. E, dúfame, že trošku e, vás budeme podporovať počas vašej návštevy. Budeme taký ten vietor odzadu a diskutovať sa bude práve o tých administratívo napríklad v Berlíne. Takže my takisto považujeme sa túto otázku, považujeme dôležité ostatné oblasti, ktoré sú takého technickejšieho charakteru. Tejto sa nechcem teraz venovať, máme ešte trošku času sa baviť o tom aj napríklad cestou v autobuse, keď pôjdeme. E, aké technické problémy, ktoré súvisia aj so štatistickým e, testovaním. Aj v Hamburgu a v Mecklenburgsku Pomeransku ide otázku e, využívania učiteľov. Niektoré otázky už boli vyriešené koncom roku 2013 e, sa určité prostriedky ocitli na rezerve, ale bol to taký ja, ktorý vtedy vlastne platil pretože Ide o to, že niekedy sú zlyhania štátu alebo zlyhania systému. A v prípade napríklad Mecklenburgska tá otázka učiteľov a boli tu napríklad knihy, ktoré sa vytlačili pre celý školský rok a neboli v poriadku napríklad týchto prostriedkov Ehm, takže verím tomu, že vaša návšteva bude užitočná v týchto krajinách. Ehm, ale vy musí, máte dobré podklady pripravené, pretože my ich naozaj musíme sa na túto návštevu dobre pripraviť a chceme, keď tam ideme niečo skúmať, tak chceme byť veľmi dobre pripravení, aby sme mohli vedeli, čo máme, na čo sa máme pýtať a čo, aby sa neboli prekvapení, čo nás tam čaká. Takže ďakujem pekne. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel prihlásiť tejto ceste? Nie je tomu tak. Tak prejdeme k ďalšiemu bodu programu. A to je otázka protokolu E, mysl, neviem, či toto neodložíme, pretože spravodajkyňa tu dnes nie je, pokiaľ ide o tabakové produkty. Ani ten príslušný dokument ešte nebol, dostato, nebol predložený, čiže možno by sme mali ho odložiť. Čiže spravodajkyňa požiadala, aby som jej pripomienky vám tu uviedla a poukazuje na to, že pokiaľ ide o um, pašované tabakové produkty, strácame asi 10 miliard eur ročne na daniach. Ďakujem pekne, to bol koho nápad toto teraz e, vyhať hore. Takže 10, pokiaľ ide o protokol Svetovej zdravotníckej organizácie, ten je v fáze ratifikovania a tento protokol ponúka komplexné opatrenia, ktoré sa týkajú politík alebo aby sa mohla politika bojovať proti e, pašovaniu cigariet a tabakových produktov, takisto aj náležitá kontrola, ktorá súvisí s udelovaním licencií, track and trace, e, e, a pred, e, takisto určité kroky pro boji proti špraní špinových peňazí, čiže tento protokol je medzinárodným e, iniciatívou viacerých e, krajín tak v tejto oblasti, preto je dôležité, aby tento protokol naozaj bol ratifikovaný. E, popri tom ešte my máme v EÚ jeden protokol, ktorý je popri smernici o tabakových výrobkoch, teda je to smernica o tabakových výrobkoch, ktorá takisto obsahuje aj e, track and trace, čiže možnosť vysledovania a e, tu EÚ Tiež má štyri e, dohovory s Veľkou štvorkou, to je Filip Morris, tá zmluva vyprší tohto roku. Vlastne sa už dlho venujeme tejto otázke, že či my máme túto zmluvu s nimi predložiť. A myslím si, že preto je to dôležitá otázka, ktorú by sme mali ešte dnes e, prejednať v rámci návrhu a ten v rámci tomto návrhu spravodajkyňa E, neodporúča obnoviť túto dohodu s tabakovým priemyslom, ale keď e, táto zmluva 8. júla 2016 e, vyprší, potom je tu otázka, že čo, čo s nedostatkom tej ako legislatívy či práva a spravodajkyňa sa teda pýta, alebo komisie, kedy vlastne budeme mať v dispozícii eh, posúdenie vplyvu, či posúdenie, či vyhodnotenie eh, tejto novej smernice o tabakových výrobkoch, ktorá má vstúpiť a nahradiť Ďalej je tu otázka pridanej hodnoty, že keď budeme mať túto novú, eh, novú dohodu či dohovor o tabakových výrobkoch a pokiaľ ide o rokovania, aký sa predpokladá harmonogram týchto rokovaní. Je tu niekto z OLAFu prítomný?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 Ja som tieňovým spravodajcom a mne sa zdá, že tu máme veľmi dobrý základ pre e, diskusiu. Myslím, že pani Makovej to pripravuje veľmi dobrým spôsobom. Vlastne sa, pokiaľ ide o transparentnosť a tabakový priemysel, Eh, ide o rámcovú dohodu a ten protokol a my určite budeme predkladať aj pozvonujúce návrhy k jej správe, osobitne ktoré sa týkajú ambudsmanky, pretože tá takisto by sa mohla k tomuto vyjadrovať. Ide aj o prax rokovaní komisie s eh, tabakovým priemyslom. Tu eh, vlastne tu by, tu sa vlastne zúčastňujú len niektoré e, služby komisie a niektoré takýto prístup nemajú. A my napríklad nemáme tiež prístup, ale tu dnes bola pani Gergia, ktorá nám slúbila, že budeme mať prístup k existujúcim e, veciam, ktoré sú na stole. Takže musíme vlastne my toto to zohľadniť. E, aj v našich, e, počas našich rokovaní vo výbore s výborom LIBE. Tož ďakujem pekne. My sme, teraz hovorí pán De Jong, e, bolo tu jednak e, vyhodnotenie komisie a boli tu východiskové body. My sme napríklad na pléne veľmi jasné e, uznesenie prijali a napriek tomu zase máme tento odklad zo strany komisie a tá argumentácia, že najprv to musia prejednať s členskými štátmi, prvnež to predložia k nám, no to sa mi necelkom pozdáva. Ja si myslím, že mali by sme trošku tvrdšiu líniu zastávať v tejto otázke. Ďakujem. Teraz posledná je kolegyňa Ayala Zender. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som chcela povedať, že je mi trochu ľúto, že tu nie je pani Mákovej, lebo tak by sme mohli vedieť, že čo si myslí jej politická skupina. Ja som len chcela pripomenúť, že že je tu ďalšia, um, ďalšia vtipná vec zo strany komisie, pretože e, tu je otázka ratifikácie e, dohovoru o eliminácii nelegálneho obchodu s tabakovými e, výrobkami. A my musíme pre, vy, vykonať túto prácu a nie a čo je, čo, čo je teda dôležité vlastne pre tento výbor? Čiže prostredníctvom my, to je stanovisko ktoré, tohto výboru, ktorý vlastne pripravil stanovisko pre výbor LIBE. A komisárka nám povedala, že bu, budeme mať správu k dispozícii. Nože ja by som chcela povedať, že jedna vec je, čo sa od nás žiada a keď sa pozriete na tento protokol e, VHO a ako obmedziť e, e, nelegálne obchodovanie s tabakovými výrobkami, iná vec sú tie dohody o tabakových produktoch, to sú úplne iné veci. Takže myslím si, že naozaj musíme tu postupovať seriózne a sústrediť sa na to, čo, o čo sme boli požiadaní, teda je stanovisko k týmto zmluvám a dohovorom a musíme to, k tomuto pristupovať seriózne a dôkladne, keď dostaneme správu od pani Georgievy. Lebo inak mi to príde také naozaj smiešné predsedajúca. Nuž, keď sa pozriem na tieto tri nástroje, ja ich považujem za dosť dôležité. Ja neviem, čo je na tom vtipné či smiešné. Teraz má slovo pani, či pani, pani, či pani Hoffmann. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsedajúca. Áno, ja by som sa tiež chcela vyjadriť äh, k návrhu stanoviska pani Makovej. Um, prosím, äh, majte pochopenie, teraz prejdem do angličtiny, pretože som sa pripravila v angličtine, takže to bude pre mňa jednoduchšie. My vítame podporu výboru, pokiaľ ide o ratifikáciu dohovoru o tabakových výrobkoch a súhlasíme so stanoviskom spravodkyne eh, v tom zmysle, že tento protokol je významným príspevkom eh, k boju proti pašovaným a E, falšovaným výrobkom, cigaretám, tabakovým výrobkom a ešte trošku kontext, e, pretože to môže zaujímať. E, komisia podporuje tiež ratifikáciu na medzinárodnej úrovni. Je tu len jeden protokol a jedna ratifikácia a z dôvodov kompetencie EÚ potrebujeme mať dve povolenia na podpis a konzultácie prebehli len pokiaľ ide o rozhodnutie k ELS e, na základe starého tretieho piliera, ale toto staré rozhodnutie je tiež dôležité a treba ho vnímať e, spolu so súčasnou situáciou. Teraz spolupracujeme s luxemburským predstavníctvom a môžem vám povedať, že to nie je jednoduchá úloha, ale usilovne pracujeme s predsedníctvom aj s delegáciami. A tu ste tiež spomenuli hodnotenie. To by malo byť pripravené do konca roka a spomenulo sa aj v dohodách PMI a takisto e, bolo spomenuté aj na e, stretnutí s podpredsedničkou Georgievou a ja môžem potvrdiť, že nám to trošku dlhšie trvalo, lebo uh, Eh, nás požiadali, aby sme si to overili aj u členských štátov, akú majú skúsenosť s dohodou. A myslím si, že to je potrebné urobiť, pretože sú stranami eh, dohody PMI, takže jeho, ich stanovisko je veľmi dôležité a ich názory budú takisto doplnené do tohto hodnotenia a dúfame, že toto hodnotenie bude dokončené do konca roka. Takže preto z nášho pohľadu by bolo dobré, aby výbor, a tým sa obraceme na výbor, aby takisto vydal nejaké konečné stanovisko, aký je váš názor na tento dohovor a na túto e, dohodu, ešte predtým, ako bude hodnotenie pripravené a takisto pozerám na hodinky, vy ste povedali, e, že je tu vzťah medzi týmito tromi rôznymi nástrojmi. E, naozaj k tomu sa dá veľmi veľa povedať technicky a tak ďalej, ale som vo vašich rukách, pani predsedajúca. Môžem sa k tomu ešte vyjadriť? Dobre, ďakujem, som vám za to veľmi vďačná. Ak nám tlmočnícky tým ešte venuje 5-10 minút, no my vám venujeme, e, tak Mm. Áno, takže po technickej stránke. Chcem sa vyjadriť k e, záverom spravodajkyne, e, keď budú nové e, protokoly k dispozícii, pokiaľ ide o nové psychotropné látky. Samozrejme je pravda, že máme nové regulačné prostredie a rámec, ktorý musí zobrať do úvahy e, tieto skutočnosti, my tomu hovoríme TPD, a takisto sa tu objavujú aj pravidlá pre e, sledovanie a to súvisí s tými tabakovými dohodami, ale treba zohľadniť dva dôležité prvky a síce vzťahy medzi tromi rôznymi nástrojmi. V prvom rade, a myslím si, že to sa už povedalo, je tu čas harmono, ten časový rámec, harmonogram. Uh, pokiaľ ide o e, vysledovania, tie ustanovenia e, vysledovania v protokole aj v smernici sa budú uplatňovať až len 5 rokov po tom, čo vstúpia do platnosti. A to je rok 2019 e, plus teda 2014 plus 5, to je 2019, to je eh, v portfóliu DG Sante. Eh, toto riaditeľstvo spolupracuje s členskými štátmi, aby sa pripravili implementačné delegované akty, aby sa implementovali ustanovenia smernice o sledovaní. Ale tá lehota je 2019. A pokiaľ ide o protokol, ten moment, tá lehota je stále neznáma, pretože musíme rátať 5 rokov odkedy protokol vstúpi do platnosti, ale na to potrebujeme ešte ratifikáciu, až potom môže vstúpiť protokol do platnosti a na teraz máme len 10 ratifikácií. To znamená, že potrebujeme, aby sa proces ratifikácie dokončil. A tu ide o zmiešanú dohodu, teda nestačí, aby to ratifikovala Únia, musia to ratifikovať všetky členské štáty. Takže nevieme dokonca ani len to, kedy bude, e, kedy vstúpi protokol do platnosti, ak to bude budúci rok. Potom e, tie ustanovenia a o sledovaní sa uplatňa až v roku 2021, teda 2016 plus 5 rokov. A to treba zobrať do úvahy. Ale potom je tu aj druhý faktor, ktorý treba zobrať do úvahy a to je, uh, Eh, rozsah eh, toho sledovania v rôznych eh, nástrojoch. To je dosť zložitá záležitosť, ja sa to usilujem zjednodušiť. Samozrejme, protokol je ideálne tým najlepším riešením, pretože je to viac, strany globálny medzinárodný nástroj. Takže je potrebné ho ratifikovať, aby vstúpil do platnosti. Ale Samozrejme, potrebujeme kritickú masu krajín, ktoré ho ratifikujú. To je úplne základ, aby sme mohli bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tabakom. Je dôležité, aby sme získali túto kritickú masu a aby sme získali tie krajiny, prostredníctvom ktorých sa práve pašujú tieto tabakové výrobky. Teda potrebujeme e, tie e, zdrojové krajiny, krajiny transferu a krajiny, ktoré udávajú e, trend. Takže tieto krajiny jednoducho potrebujeme získať, zatiaľ sa nám to nedarí a sú tu obrovské medzery. Aj preto podpredsednička Georgieva požiadala nás a ďalšie služby komisie, aby sme podporili ratifikáciu na celom svete, aby sme tak robili pri každej možnej príležitosti, pri stretnutiach eh, s inými krajinami, aby sme eh, ich angažovali a mm, vlastne podporili túto eh, ratifikáciu. A teraz, keď sa pozrieme na smernicu o tabakových výrobkoch, keď vstúpi do platnosti. Potom ustanovenia, ktoré sa týkajú sledovania tabakových výrobkov, budú hrať veľmi dôležitú úlohu aj v prípade tabakových výrobkov, ktoré sa dostávajú na trh z tretich krajín, aby tu boli predávané. To bude ďalší príspevok k boju na jednotnom trhu EÚ um, a aby sa bojovalo proti falšovaným a nezákonne importovaným. Ale to bude mať pôsobnosť len na území EÚ a jednotného trhu EÚ. Uh, bude tu možnosť uh, sledovať uh, výrobky, ktoré sú pašované do EÚ, ale žiaľ, toto nemôžeme E, robiť globálne. Na základe smernice nemôžeme e, bojovať globálne. Ak e, sú nezákonne vyrábané, fášované výrobky napríklad na Balkáne, nedokážeme ich sledovať no, spôsob, s pomocou smernice, ale budeme tak môcť urobiť, ak bude ratifikovaný protokol. Takže toto sú dôležité fakty, ktoré by ste mali zvážiť a myslím, že ďalšie informácie získate aj z hodnotenia a preto sa obraciam na výbor, aby počkal s konečným hodnotením až do chvíle, keď bude mať k dispozícii hodnotenie. Ďakujem. Ďakujem pani Hoffman. To myslím si, že je jasné, že tie dohovory sú obrovským mílnikom a že sa nedostaneme ďalej, kým tieto dohovory nebudú ratifikované. A ja dúfam, že niekedy eh, raz eh, dôjde k tomu, že eh, budú ratifikované a snáď sa tomu bude venovať aj výbor Líbe, ale my určite nájdeme ešte čas na to, aby sme mohli diskutovať aj v budúcnosti, keď bude k dispozícii hodnotenie. Určite v januári, určite s veľkou štvorkou, e, s tabakovou lobby a ja by som rada určite potom pozvala aj všetkých kolegov na neverejné zasadnutie, ale určite k veľmi dôležitej diskusii k tabakovému dohovoru. Určite o tom budeme ešte hovoriť. Budeme hovoriť, kde sa nachádzame a kam ďalej. Takže veľká vďaka. My teraz ukončíme naše zásadnutie. Uvidíme sa. Mám teraz pred sebou toľko papierov, neviem to teraz tu rýchlo nájsť. Ďalšie zasadnutie budeme mať v Štrásburgu. 7. december je, nie, 14. december, to je lehota na pozmejúce návrhy k tomuto stanovisku. Srdečná vďaka ešte Ines. Budem hovoriť po anglicky, ak e, to bude jednoduchšie. Ja som chcela položiť otázku k tomuto stretnutiu v pondelok, pretože v zásade je v tom istom čase, ako bude diskusia v plenárke o absolutóriu o troch agentúrach pre tri agentúry. A myslím si, že toto je určite problém, pretože čo s touto kolíziou? Dobre, tak ja sa pokúsim urobiť nejakú zmenu, aby to nekolidovalo. Dobre, áno, pretože nemôžeme byť dvakrát na dvoch rôznych miestach. Ďakujeme, zasadnutie sa skončilo.